Good afternoon, colleagues. I'm going to start. Príjemné popoludnie, začali by sme. Máme totiž niekoľko menších bodov predtým, než sa dostaneme k podstatnejším bodom na programe a síce spoločné stretnutie výborov DV a LIBE Európskeho parlamentu. A budem prejednávať veľmi významnú tému utečeneckej krízy v Európe a tiež ako sa k nej postavíme ešte predtým chcem však absolvovať bod 1 na programe a síce máme dve zmeny, ktoré by sme vám chceli navrhnúť. Poprvé chceme doplniť ďalší bod 4a, zápisnica zo schôdze koordinátorov a ďalej po druhé Step Dance, ktorý je našim spravodajcom pre stanovisko pre spoločný eh, zoznam EU, zoznam bezpečných krajín, chcel by pre hodiť svoj bod na programe a bod 23 by som mal prebrať pred bodom 20 na jeho požiadanie, e, pretože príde až neskôr. Takže 23. bod na programe, ktorý sa týka Trastového fondu pre Afriku, sa preberie zajtra o 16. hodine zhruba. A bod 20, ktorý sa týka spoločného zoznamu bezpečných krajín, je naplánovaný na 18. hodinu zajtra. Dúfam, že všetci podporíte e, takúto zmenu a láskavo prosím asistentov, aby informovali poslancov, tietevých spravodajcov o týchto zmenách, tak aby vedeli, ktorá časť schôdze sa ich bude najviac týkať. Ďalej druhý bod oznámenia. Nemám žiadne oznámenia. Hlasovanie sa skutoční zajtra o 9. Prosím, láskavo príďte na čas. Viem, že Rude Lalois je v práve teraz uzavretá, preto je trochu problém pre kolegov dostať sa sem do budovy dnes popoludní. E, ďalej, oznámenia zo strany komisie. Neviem, či nám DG Devko chce niečo oznámiť. Nie. Ďakujeme. Ďalej, štvrtý bod. Schválenie zápisnice zo schôdze z 25. januára Máte túto zápisnicu vo svojich podkladoch. Ak máte nejaké námietky, lásko informujte sekretariát pred koncom schôdze. Inak budeme považovať túto zápisnicu za schválenú, ak nedostaneme žiadne námietky k jej zneniu. Ďalej bod 4a z rozhodnutia schôdze koordinátorov o doručeniach zo 4. a 17. februára. Tiež máte informácie vo svojich podkladoch. Ak nebudú žiadne námietky do konca schôdze, budeme považovať tieto rozhodnutia za schválené. A teraz pristúpime k podstatnej časti nášho programu. Dnes popoludní 5. bod, návrh nariadenia Rady o poskytovaní núdzovej e, pomoci v Európskej únii. Veľmi ma teší jednak to, že mám to čas spolupredsedať s kolegom a s priateľom Klodom Moresom, ktorý predseda výboru pre občianske slobody. Je to výbor, ktorý má veľký objem legislatívnej práce, venuje sa mnohým významným, vážnym témam. Veľmi ma teší, že môžeme spolu dnes zasadať a teraz tiež na, nás teší, že pán komisár Stylianides eh, bol ochotný a schopný prísť eh, na našu schôdzu, aj keď informácia prišla na poslednú chvíľu. O 16. musí však odísť, pretože odchádza do Londýna a potom eh, o deň na to odchádza na Ukrajinu. Požiadali sme ho naozaj na poslednú chvíľu, aby prišiel preto, aby mohol Európskom parlamentu prezentovať nový návrh nariadenia Rady o poskytovaní núdzovej pomoci a podpory v EÚ. Tento dokument bol zverejnený iba 2. marca a je to návrh, ktorý vznikol po diskusiách medzi parlamentom, ministrami a komisiou o tom, že je potrebné poskytovať humanitárnu pomoc na vysporiadanie sa s utečeneckou krizou pre utečencov, ktorí sú v EÚ. Viacero mimovládok ma oslovilo, aj mojich kolegov, ešte na jeseň a vyjedrili sa, že aj keď dostávajú financovanie na pomoc utečencom v Turecku, v Libanone, v Jordánsku a tiež na Ukrajine, neexistoval žiadny mechanizmus v rozpočte EÚ na poskytovanie humanitárnej pomoci vychádzajú zo skúseností a poznatkov ECHO a iných generálnych riaditeľstiev tu v Európskej únii. Veľmi ma teší, že náš pán komisár bol veľmi ochotný načúvať eh, týmto výzvam a že sa ujal tieto iniciatívy a teraz máme už právny návrh. Tento návrh sa musí spracovať veľmi rýchlo a preto sa vychádza z článku 122 body 1 zmluvy Nie je to teda riadny postup spolurozhodovania. Komisia nám poskytne podrobnejšie informácie. Hovorí sa tu o sume 300 miliónov eur v roku 2016 a 200 miliónov eur v rokoch 2017 a 2018. Členské štáty e, odsúhlasili tento návrh minulý týždeň vo stredu a ratifikovať ho bude rada zajtra. A potom návrh opravného rozpočtu sa očakáva v Európskom parlamente a to bude zahrňať aj toto ustanovenie. Komisia nám celkom iste e, vysvetlí, odkiaľ tieto financie prídu. Niektorí kolegovia boli znepokojení, pán komisár, že sa tieto prostriedky stiahnu z iných oblastí humanitárnej pomoci. Predpokladám, že my nám e, vysvetlíte, že sa to nebude stiahovať z externého rozpočtu, ak som to správne pochopila že sa to stiahne z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu v okruhu 3 viacročného finančného rámca. Ehm, Dala by som teraz slovo kolegovi Klodovi Moresovi, ktorý predseda výboru LIBE a zrejme sa k tomu tiež bude chcieť vyjadriť. Ďakujem pekne, Linda. Ďakujem tebe aj výboru pre rozvoj za to, že ste si našli čas, ujali ste sa iniciatívy na zorganizovanie tohto spoločného stretnutia a výmeny názorov. Sme vám za to veľmi vďační. A tiež som vďačný pánovi komisárovi za to, že eh, informoval aj mňa ako zastupcu výboru LIBE. Aj tebe som vďačný Liba, eh, Linda za spoluprácu, vďaka ktorej sme sa dostali do tejto fázy, keď humanitárna pomoc eh, sa stala centrom pozornosti po výbore LIBE. To považujeme za veľmi významný príspevok k integrovanému prístupu k utečeneckej a migračnej kríze, teda veľmi oceňujeme túto iniciatívu. Nebudem naťahovať čas, chceme totiž dať slovo predovšetkým pánovi komisárovi. Chcel by som eh, tiež privítať zástupcov výboru LIBE, členov výboru LIBE a tiež eh, sa ho budeme chcieť opýtať eh, na niektoré rozpočtové aspekty. Konkrétne poprvé, táto výmena názorov sa týka nariadenia rady, ako už povedala Linda, a návrh nariadenia je spojený s návrhom opravného rozpočtu, aby vznikla rozpočtová položka pre túto tento nástroj núdzovej pomoci v Európskej únii 100 e, miliónov eur by sa mal vyčleniť z azylovej, migračnej a integračnej zložky e, rozpočtovej, e, rozpočtovej položke. Ja chápem, že komisia počíta so sumou 300 miliónov eur v roku 2006 a 200 miliónov eur v roku 2017 a 2018. A vzhľadom na tieto návrhy Viem, že poslanci nášho výboru by sa chceli opýtať pána komisára na využívanie týchto prostriedkov, ale tiež na právny základ a to, ako bude fungovať priama zodpovednosť a kontrola Chcel by som totiž jasne eh, povedať, že síce sme veľmi vďační túto iniciatívu, ale náš výbor bude venovať veľkú pozornosť eh, aj týmto otázkam. Veľmi nás teší, že môžeme s výborom pre rozvoj spolupracovať v tejto oblasti. Ďakujeme pekne, Klód. Teraz dávame slovo pánovi komisárovi, nech sa páči. Ďakujem, Linda. Ďakujem ti veľmi pekne eh, za konštruktívne slova na úvod ktoré dobre uviedli našu diskusiu. Ďakujem pekne aj vám, pán Moraes. A ďakujem aj vám, kolegovia, za to, že ste prišli, aby sme si mohli vymieňať názory na túto veľmi významnú tému o tomto nástroje, ktorý je veľmi dôležitý pre celú Európsku úniu, ktorý poskytuje e, núdzovú pomoc a podporu v EÚ. Pre mňa je veľmi významné zúčastniť sa tohto stretnutia dnes, najmä vzhľadom na to, že ide o spoločné stretnutie Výboru pre rozvoj a občianske slobody. Je to tiež veľmi aktuálne stretnutie, aby sme vás informovali o aktuálnom stave o vzniku tohto nového nástroja núdzovej pomoci v Európskej únii. Spolu so svojimi spolupracovníkmi e, sme v kontakte s predsedami a koordinátormi oboch výborov už niekoľko dní, aby sme vás vopred informovali o tomto dianí. Chcel by som sa vám poďakovať e, za pozitívne signály, podpory, e, ktorú nám prejavujete v tejto iniciatíve. Ja som o tom nikdy nepochyboval odkedy som sa ujal funkcie, naša spolupráca a bola vždy vynikajúca, za to vám ďakujem. Najmä s výborom DEVE si veľmi dobre rozumieme. A ja si to naozaj veľmi cením. Ešte predtým, než sa posunieme k ďalším témam, chcel by som sa vyjadriť stručne aj k Ukrajine. Tento týždeň mám totiž plánovanú cestu na Ukrajinu, konkrétne v stredu večer. Odlietam na Ukrajinu. V tejto chvíli aj práve teraz utečenci naďalej utekajú pred konfliktami a prichádzajú do susedných krajín Európy, ale aj do samotnej Európy. Počty utečencov naďalej stúpajú aj mimo Európy, aj v Európe samotnej. A preto musíme byť ochotní a pripravení pomôcť tým, ktorí sú v núdzi. Chcel by som e, ešte raz dôrazniť, e, že toto je naša historická povinnosť a je to naša morálna povinnosť vysporiadať sa s touto bezprecedentnou krízou. Ja si uvedomujem isté, že, že toto sú naozaj eh, eh, mimoriadné eh, chvíle, ktoré si vyžadujú mimoriadné kroky a rozhodnutia. Bol by si niekto pred rokom myslel, že by sme vytvorili nástroj o núdzovej pomoci v Európe? Nie. Now we did unfortunately for two main reasons. A teraz eh, však eh, musíme toto napraviť a to z dvoch dôvodov. Jednak pretože situácia sa eh, deň čo deň zhoršuje. Od začiatku krízy niektoré členské štáty sú vystavené tejto veľmi intenzívnej humanitárnej kríze pričom vidíme, že potreby sú čoraz väčšie, ale toto úsilie žiaľ nestačí, ktoré bolo doteraz vynaložené. Situácia je ešte zložitejšia, odkedy dochádza k príchodom eh, neregulérnych pristahovalcov eh, mimo eh, západobalkánskej trasy. Tá bola totiž uzavretá. Pred dvoma týždňami počet utečencov, ktorí boli eh, zaseknutí v Grécku, predstavoval zhruba 15 tisíc. Dnes toto číslo je viac ako 45 tisíc. Títo ľudia potrebujú bývanie potrebujú tiež e, naplnenie svojich základných potrieb. Ďalej po druhé, musíme konať rýchlo. Proaktívne musíme byť pripravení a práve o toto sa snažíme. Prostredstvom týchto nových nástrojov Vidíme totiž, že táto naliehavá potreba je čoraz väčšia a každý jeden stratený deň je e, veľkou škodou. Ako viete, náš nástroj humanitárnej pomoci e, sa výlučne zameriava podľa Lisabonskej zmluvy na tretie krajiny. Aby sme sa venovali dopadu tejto utečenskej krízy, bolo potrebné uplatniť aj mechanizmus občianskej obrany v Európskej únii, ale tento nástroj, aj keď je veľmi významným, nie je všeliekom. Celkom iste viete, že vznikol predovšetkým ako reakcia na prírodné katastrofy, ktoré postihujú len jeden členský štát. Teraz sme svedkami toho, že ak e, viac ako jeden členský štát je vystavený e, podobnej katastrofe, tento nástroj má svoje hranice, pretože sa spolieha na dobrovoľné príspevky členských štátov. Tento nástroj bol kľúčový v riešení a v uspokojení niektorých základných e, potrieb, ale nestačí najmä v týchto veľmi zložitých časoch a preto príliv utečencov na európske územie a ich záchrana odhalila medzeru v našom súbore nástrojov. Je to medzera, ktorú e, sme chceli ich hneď zaplniť. Februárová Európska rada ocenila zámer komisie predložiť návrh e, takého nástroja, ktorý by nám umožnil poskytnúť takúto pomoc aj v Európskej únii. A teda vychádzajúc z tohto e, rozhodnutia, komisia 2. marca navrhla vytvorenie tohto nového nástroja. A teraz toto nové nariadenie by nám umožnilo poprvýkrát e, veľmi rýchlo podporiť operácie humanitárnej pomoci v samotnej Európskej únii. Tento nástroj nám e, pomôže doplniť úsilie posilnutého členského štátu pričom v takomto členskom štáte už kríza dosť výrazne vyčerpala administratívne finančné kapacity, e, ktoré e, sú k dispozícii. A preto cieľom tohto nástroja je pomôcť um, takémuto členskému štátu vysporiadať sa s krízou a to prostredníctvom um, našich humanitárnych partnerov, teda ostatných členských štátov bude potrebné koordinovať e, úsilie, spolupracovať s členskými štátmi. Očakáva sa, že Rada podporí zajtra tento nástroj 13 dní po prvom predložení tohto návrhu. Situácia priamo v teréne, najmä v Grécku, vydomení, ale aj na iných miestach je naozaj zúfalá. A neustále sa zhoršuje. Musíme teda konať rýchlo. Mandát, ktorý sme dostali, e, bol udelený na 3 roky. Komisia vyhodnotí plnenie týchto krokov po prvom roku trvania. Pozrime sa teraz trochu konkrétnejšie na rozpočtové aspekty tohto nástroja. Už to Linda trošku načrtla, ale ja by som to približil ešte podrobnejšie. Navrhujeme sprístupniť 700 miliónov eur v priebehu troch rokov. Konkrétne 300 miliónov eur už na tento rok a, a 200 e, v roku 2017 a 200 v roku 2018. Council and the European Parliament Rada a Európsky parlament samozrejme sú zainteresovaní do tohto rozhodovacieho procesu a tiež budeme podporovať veľmi rýchle prijatie tohto rozpočtu. Momentálne sa zaoberáme tým, aby sme využili tých prvých 100 eh, miliónov eur a aby som to povedal jasne, toto sú dodatočné peniaze, ktoré sú určené pre utečencov mimo Európy. A keď už tento eh, rozpočet bude k dispozícii, tak potom podpíšeme zmluvy s partnermi. To už bude len záležitosť niekoľkých dní. No a potom budeme ďalej diskutovať s partnerskými organizáciami, ako napríklad UNHCR, potom e, Medzinárodná organizácia pre migráciu a, tak, a ďalšie mimovládne organizácie. No a potom o týchto konkrétnych e, projektoch e, sa bude hovoriť v rámci implementácie nového nariadenia. No a ten ostávajúci rozpočet, samozrejme, ktorý bude nevyčer, nevyčerpaný rozpočet, bude naďalej k dispozícii. A opätovne vás uistujem o tom, že tento nástroj bude našou prioritou a je to asi ten najlepší spôsob, ako dať veci do pohybu v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Toto by som mimoriadne rád zdôraznil, pretože toto sú výnimočné opatrenia vo výnimočnej dobe. Ale zároveň však si nesmieme robiť ilúzie aby sme poskytli trvalo udržateľné riešenia musíme eh, riešiť problémy priamo pri koreni, teda v krajinách pôvodu, v Sýrii, v Iraku, v Afganistane. Eh, takže ja naďalej sa budem týmto zaoberať a naďalej vás budem ubezpečovať o tom, že Európska únia naďalej sa bude zaoberať riešením humanitárnej krízy, bude reagovať na krízu v Sýrii Zajtra oznámim konkrétne finančné prostriedky, ktoré sa týkajú eh, humanitárnej pomoci a potrieb. A zároveň však ostávame naďalej zainteresovaní v tom, aby sme reagovali na ostatné eh, humanitárne krízy a katastrofy po celom svete. O tom ste mali možnosť čítať rôzne články v médiách. No a samozrejme, že sa teším aj na náš štrukturovaný dialog o niekoľko týždňov, aby sme o našich akciách e, na všetkých týchto frontoch mohli podiskutovať. Vážení kolegovia, všetci vieme, že v tomto kontexte e, utečeneckej krízy ten členský štát, ktorého kapacity sú viac ako vyčerpané, je Grécko. E, tlak, ktorý je e, vyvíjaný na Grécko, je jednoducho neproporcionálny z jednoduchého dôvodu a to je jeho zemepisná poloha. Nachádza sa na vonkajších e, hraniciach Európy. Um, Išiel som do Grécka, kde som sa stretol s premiérom Alexisom Ciprasom, aby som ho opätovne ubezpečil o solidarite Európskej únie. My naozaj máme spoločný cieľ. Efektívne chceme vyriešiť problémy a potreby utečencov, ktorí sa nachádzajú v Grécku. E, toto je naša povinnosť, naša úloha, náš záväzok. A ešte raz som ubezpečil gréckého premiéra, že Grécko v týchto ťažkých časoch nie je osamelé. A v Grécku som viacnásobne zopakoval, že si vážime veľkorysosť greckého národa a že je to pre nás všetkých príklad tejto veľkorysosti. No ako náhle príjmeme náš rozpočet, dúfam, že sa tak udeje čoskoro. Chcem sa opäť vrátiť do Grécka a aby som navštívil tie časti krajiny, kde sú usídlení utečenci a na nešťastie v niektorých prípadoch sú dokonca uviaznutí vo veľmi, veľmi komplikovaných a ťažkých podmienkach. Naozaj sú to neuveriteľné okolnosti. No a v tomto ohľade komisia poskytne pomoc a ubezpečí o tejto pomoci v rámci nariadenia, ktoré veľmi úzko koordinujeme s greckými orgánmi. A už som greckému premiérovi a ostatné, ostatným ministrom vo vláde povedal, že tento núdzový systém sa bude poskytovať len cez našich partnerov v rámci humanitárnej pomoci. Vážení kolegovia, dovolte mi, aby som sa teraz chvíľočku venoval Ukrajine, ktorú som navštívil v stredu. Ktorú navštívim v stredu a toto bude moja tretia návšteva v tejto krajine navštívim mm, konfliktné územia na východnej Ukrajine a na toto by som sa chcel zamerať. Nesmieme dovoliť Ukrajine, aby sme na túto krízu, ktorá tam ešte stále prebieha, zabudli. Ehm, e, pod je, už uplynul celý rok od podpísania e, minských dohôd a E, mier a stabilita sú ešte stále nedohľadne na východe tejto krajiny. E, stovky a tisícky ľudí sa neustále nachádzajú v, kompli- v konflikte. Európska únia naďalej bude pozorovať situáciu, bude situáciu monitorovať, pokiaľ ide o prímerie a ešte raz by som rád zdôraznil, že pre Európsku úniu Ukrajina zostáva naďalej prioritou. Je to viac ako 3 miliónov ľudí, ktorí si vyžadujú túto humanitárnu pomoc a ja naďalej budem ubezpečovať o tom, že Európska únia v plnej miere poskytuje solidaritu ľuďom na Ukrajine obzvlášť tým, ktorých sa týka tento konflikt na oboch eh, stranách. A naozaj sa budeme naďalej na našu pomoc zameriavať. Eh, čelíme takej situácii, kedy eh, táto humanitárna kríza naďalej pokračuje Avšak tá možnosť reakcie neustále klesá a naozaj budem opakovať moje výzvy na všetkých zúčastnených, aby sme umožnili neobmedzený prístup k týmto humanitárnym partnerom A aj keď niektoré humanitárne organizácie obdržali túto pomoc, e, e, obdržali nedávno povolenie, aby mohli naďalej vo svojich aktivitách pokračovať, avšak nemajú už dostatočné kapacity, ktoré by potrebovali na túto pomoc. Takže je tu naozaj e, súrna potreba, aby sme uľahčili um, voľný pohyb civilných osôb. A, a naďalej tu ostáva tento konflikt medzi e, tou <clears throat> oblasťou, ktorá je riadená e, nevládnou organizáciou a zvyškom Ukrajiny. Avšak humanitárna pomoc samotná nebude postačovať. My musíme poskytnúť aj e, dodatočné opatrenia, aby sme umožnili lepšie vyhliadky do budúcnosti. Ukrajinské politické síly musia udržať svoje zameranie na to, aby reformovali situáciu ale toto je jediný spôsob, ako zabezpečiť ďalšiu podporu ukrajinským občanom v rámci medzinárodného spoločenstva. A Európska komisia prispeje svojim dielom e, tak, aby uľahčila utrpenie ľudí, ktorých sa to týka. A my sme zaznamenali celé e, série, neskutočné množstvo týchto humanitárnych kríz, ale naďalej však musíme tomu venovať pozornosť a nesmieme sa tváriť, že to nevidíme. Ďakujem veľmi pekne, pán Morali, za, túto, za toto pozvanie. No a teraz môžeme diskutovať o tejto záležitosti a môžeme, e, máte možnosť na dnes určité otázky, ktoré tu už boli nadnesené. Takže ja by som sa chcela pozrieť, koľko kolegovia sa chcú prihlásiť o slovo. Nemáme veľmi veľa e, času. Je tu Birgit. E, takže je vás ešte viac? Dobre, takže nech sa páči. Prvý rečník. E, ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsednička, ďakujem pán komisária. Len veľmi stručne, pokiaľ ide o tento nástroj, Ide predovšetkým o tom, aby sme poskytli humanitárnu pomoc utečencom, ktorí prichádzajú do Európy a chceme po- poskytovať pomoc aj tým krajinám, v ktorých sa nachádzajú. A preto moja prvá otázka. Ako v rámci tejto pomoci je stanovená právna situácia, ako ju možno preskúmať a aký mechanizmus nám pomôže rozlišovať medzi týmito utečencami. Pretože na jednej strane máme utečencov, skutočných utečencov, a na druhej strane máme eh, hospodárskych migrantov. Takže ako by sme toto mohli rozlišovať? No a potom z finančného hľadiska, ako komisia toto hodnotí? Vy ste nám povedali teraz tie e, sumy, o ktoré pôjde, ale na čom sa tieto e, sumy zakladajú, z čoho vyplývajú. Ďakujem pekne, pani Begensipel, občianská spoločnosť. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Najprv mi dovolte povedať, že úplne súhlasíme s tým, že potrebujeme pomáhať e, tejto v Grécku v tejto humanitárnej kríze. Ale prečo sme sa do nej dostali? keď sme mali 3 milióny utečencov, my máme 3 milióny utečencov v Turecku a my rokujeme o tom, aby Turecko prijalo ešte viacej utečencov. A zároveň však my ako Európska únia um, sa správame tak, že um, niektoré členské štáty hovoria, že nemôžu prijať týchto 3 miliónov a že toto číslo musíme znižiť. No to je naozaj smiešne. Ďalej a potom tu máme také krajiny, ktoré vôbec nechcú prevziať zodpovednosť, ktoré neber, ne, nepríjmajú utečencov, ktoré nepomáhajú finančne, neposkytujú ani personál na to, aby zlepšili situáciu v Grécku, takže my musíme teraz hľadať európske riešenia. Dovolte mi, aby som vám povedala, že toto je hrozné, čo momentálne sledujeme, že sa v Európe e, stávajú ploty a mám Veď predsa už je to mnohé, mnoho rokov, keď e, sme mali v Európe hranice, ale sme takéto ploty sme nemali. Takže teraz musíme hovoriť o nedostatočnej solidarite tak mimo Európy, ako aj v rámci Európy. Áno, my chceme pomôcť Grécku a to samotné číslo pre Európsku úniu nie je privysoké, ale teraz hovoríme o vyčlenení prostriedkov z európskeho rozpočtu. To nie sú nové peniaze, to sú len peniaze, ktoré sa presúvajú v rámci rozpočtu a vy ste povedali jasne, že to nie je z tých peňazí, ktoré sú určené na rozpočt. A teraz tu ide ale aj o relokáciu regulácia. To bude znamenať, že medzi komisiou alebo v rámci rady tá otázka relokácie e, nebude vyriešená, že sa to nebude robiť. A druhá otázka, ktorá z toho vyplýva, vždy keď veľká väčšina členských, alebo veľká množstvo členských štátov nechce preukázať solidaritu. Znamená to, že všetko sa platí z európskeho rozpočtu a z dlhodobého hľadiska možno už nebudeme mať peniaze na nič, v dôsledku nedostatočnej solidarity medzi členskými štátmi. Ospravedlňujem sa, že som e, to celé predniesla pomiešanie otázky a e, jednotlivé posolstva, ale situácia, v ktorej sa nachádzame, je naozaj hrozná. Ďakujem pekne, Lola Sanchez. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán komisár, ďakujeme za to, že ste zavítali dnes medzi nás. Tento návrh na riadenie, ako ste už povedali, sa zaoberá tým, aby táto pomoc bola poskytovaná organizáciami, ktoré sú činné priamo na mieste a nie, aby to nešlo cez členské štáty, ale to nie je v súlade s efektívnou pomocou a máme Parísku dohodu k tomuto, aké opatrenia komisia príjme, aby zabezpečila, že táto pomoc naozaj bude zodpovedať medzinárodným pravidlám pre efektívnu pomoc. Druhá otázka. Ako možno zabezpečiť efektívnu implementáciu týchto prostriedkov a hlavne jej kontrolu. Kto to bude robiť? Komisia alebo členské štáty? Kto to bude mať na starosti? Hodnotenie efektívneho využitia týchto prostriedkov. Ďakujem pekne. Eli Stein, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem komisárovi Stylianidesovi. Toto je naozaj potrebný nástroj, aby sme mohli vytvoriť globálnu reakciu na celý humanitárny problém na balkánskej ceste. Je to situácia, v, ktorých, v ktorej mnohí naši eh, partneri vyhlásili no man's land, e, krajinu nikoho, mnohé rodiny tam boli ponechané sami na seba. Je to naozaj humanitárna katastrofa a naša skupina o tom už dlho hovorí a odsudzuje to. No a teraz chcem povedať, konečne prichádza tento systém núdzovej pomoci, ale musíme takisto povedať, dúfajme, že tento nástroj naozaj pomôže tým, ktorí operujú priamo v teréne, najmä mimovládky. E, najviac potrebujú tento nástroj. No a e, aj odhliadnúc od tej e, naliehavosti, je to nástroj, ktorý potrebujeme a Európsky parlament musí mať možnosť monitorovať používanie finančných prostriedkov na tento nástroj a takisto jeho efektívnosť. Takže ja E, chcem vás požiadať, aby ste nás neustále informovali a dávali nám najnovšie informácie o rozpočte, o aktivitách, ktoré sa realizujú. A, e, takže my potrebujeme mať naozaj právomoc e, monitorovať tieto finančné prostriedky. No a posledná vec ešte k tejto téme. Chcem vás požiadať o nejaké doplňujúce informácie, odkiaľ príde tých 700 miliónov, e, ktoré sa vložia do tohto nástroja. No a ešte jedna otázka k Turecku. Mnohí sme znepokojení tým, čo počujeme o dialogu s Tureckom, pretože mnohí, mnohé očakávania, ktoré vyplývajú z tohto dialogu, idú vyloženie proti medzinárodnému princípu zákazu e, vracania z hranice non-refoulement. Non a ja takisto súhlasím e, s Birgit Cipel. E, je tu dôvod, prečo konáme tak neskoro. A dôvod je ten, že európske vlády ešte neboli schopné nájsť spoločné európske riešenia. Jedine to nám môže, pomôže, po, jedine to nám môže pomôcť vyriešiť celú túto krízu. E, mali sme tu Lambes, Lampedúzu, a, a mnohé ďalšie katastrofy a my už konečne potrebujeme systém hotspotov a to, aby vlády na seba prevzali zodpovednosť a konečne splnili to, čo vlastne e, slúbili, že urobia. Ďakujem. Ďakujem a teraz Teresa Jiménez. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem, pán komisár. Ja som prišla neskoro. E, zdržala ma demonstrácia Nemohla som sa sem dostať na čas z letiska. Prepačte. Ďakujem veľmi pekne za váš pozitívny postoj, ale takisto chcem vyjadriť jednu obavu. 8. marca bol Medzinárodný deň žien a pripomenuli sme si, akú situáciu majú ženy na úteku. Tieto ženy sú oddelené od svojich mužov, cestujú sami s deťmi a e, stoja naozaj alebo prežívajú ľudskú drámu. A sú to ženy vo veľmi zraniteľnej pozícii. Videli sme to na trasách a takisto v tých táboroch. Často sú zneužívané tieto ženy, znásilňované. Ich situácia je veľmi ťažká. Nemajú napríklad um, oddelené priestory, nie sú oddelenie ubytované od mužov. No a táto pomoc je veľmi dôležitá, musí prísť. Viem, že štatistiky sú dôležité, pretože bez čísel nemôžeme konkrétne pomôcť, ale v závislosti od e, pohlavia. Ale chcem sa spýtať konkrétne, ako budú ženy profi- profitovať z týchto peňazí, ktoré pripravujete. E, dostanú ženy v táboroch oddelené ubytovanie, aby mali trošku viac priestoru pre seba a kľud, pokoj. No a ďalšia otázka. Eli, to spomenula, spomenula pred chvíľou, verejnosť, občania um, si robia veľké obavy. 17. a 18. sa bude konať summit a verejnosť chce vedieť, ako sa bude implementovať tá dohoda s Tureckom. Mm, bude to znamenať zlepšenie situácie, pretože e, doteraz navrhované riešenia sú naozaj v protiklade e, s tým, čo očakávame od Európy. Cloud Moraes, nech sa páči. Ďakujem, Linda, budem stručný. Myslím si, že e, pre členov výboru LIBE je dôležitý fakt, že tento humanitárny nástroj je teraz naozaj potrebný, potrebujeme ho nevyhnutne a veľmi oceňujeme, že výbor DV robí, čo robí a ďakujeme komisárovi. Komisár spomenul, že ja som vlastne spomenul v mojom úvode um, in, implicitne právny základ, a to som spomenul aj v dialogu s pánom Timmermansom, podpredsedom komisie. Článok 122 sa opiera o kapitolu ekonomickej politiky a má určité obmedzenia. Otázka je, ako my, ako parlament, môžeme kontrolovať tento nástroj, ale takisto je tu ďalší problém, riziko, že tento e, nástroj e, naliehavej pomoci otázkou je, či môže byť aplikovaný na štát, ktorý nie je v tom systéme naliehavej pomoci. No a potom ešte rýchlo jedna vec, ktorú spomenula pani Sipel. Ak tento nový fond dostane peniaze z fondu pre re- relokácie, tak to je takisto veľký problém pre nás, pretože z toho vlastne bude vyplývať uh, akési upozornenie, že, že relokácie sa už nebudú robiť. A to je veľmi psychologicky negatívna výpoveď. Ďakujem. Ďakujem. Myslím, že všetci kolegovia si želajú to isté, chcú rýchle riešenia, rýchlu prácu, ale zároveň chcú, aby parlament bol neustále informovaný. A to, čo ste povedali, že mimovládky priamo v teréne musia dostať rýchlo tie peniaze, s tým súhlasíme a nezabúdame zároveň ani na druhú globálnu krízu Ukrajinu. Máme správu OSN ktorá bola zverejnená v piatok, o tom určite viete. A teraz je naozaj veľmi ťažké nájsť nové peniaze v týchto okamihoch a zabezpečiť zároveň, že peniaze pôjdu tým, ktorých najviac potrebujú. Pán komisár, máte slovo. Ďakujem, Linda. Ďakujem za tieto otázky. Vy ste hovorili teda o peniazoch, o rozpočtových záležitostiach, samozrejme. To je prirodzené a zároveň e, sa pýtate, odkiaľ tieto peniaze pochádzajú. Chcel by som v prvom rade vyjasniť, že komisia nechce zrušiť systém relokácií. Naopak, My vyzývame ešte stále členské štáty, aby implementovali rozhodnutia týkajúce sa e, relokácií. A ja dúfam a očakávam, že po ďalšom samite, keď sa uzavrie dohoda s Tureckom, tak prídu konečne výsledky v oblasti relokácie. Je to problém, ktorý je pre mňa technický, nie politický. Cieľom je využiť rozpočet Európskej únie prúžným spôsobom. Musíme s dostupnými peniazmi dosiahnuť čo najviac cieľov. Podpredsednička komisie Kristalína Georgieva v stredu príde do, roz, do výboru pre rozpočet a bude hovoriť o rozpočtových aspektoch tohto nového nástroja. Ja by som však chcel vás teraz uistiť o tom, že zámerom komisie určite nie je prestať e, s relokáciami, ukončiť relokácie. To určite nie. Prvých 100 miliónov príde nie z ESVČ, ale z rôznych fondov, z AFITu, z migračného fondu alebo možno zo štrukturálnych fondov. Avšak tento transfer Mm, nebude oslabovať schopnosť týchto fondov riešiť migračnú krízu. Urobí sa len transfer pre tento rok. V roku 2017 a 2018 urobíme iné transfery z iných e, fondov ktoré zaplatia mm, tieto potreby. A teraz k téme Turecko. Um, chcem odpovedať na túto otázku v mojej rodnej reči, pretože je to trošku delikátna záležitosť, najmä pre mňa, kto pochádza z Turecka. Pardon, z Cypru. Μοιράζομαι μαζί σας πάρα πολλές από τις Ďakujem. Takže e, poviem toľko, že ja s vami súhlasím do veľkej miery, pokiaľ ide o obavy um, ohľadom Turecka, o, o dodržiavaní ľudských práv v Turecku alebo slobodu médií v Turecku, ale zároveň Patrím ja osobne k tým, ktorí e, patria do e, realistickej politickej školy. Moje skúsenosti priamo z terénu, ja som bol trikrát v Turecku a veľmi často som bol aj v Libanone a v Jordánsku a moje skúsenosti potvrdzujú, že Turecko je pre Európu kľúčovým hráčom, ktorý pot- ktorého potrebujeme, aby sme túto obrovskú krízu dokázali vyriešiť. No a my, my by sme to mohli popísať po anglicky uh, we need them, they need us. Čiže my potrebujeme ich, oni potrebujú nás. A keďže za týchto okolností je to naozaj potrebné, aby sme riešili teraz to najpodstatnejšie, a to migračnú krízu. Myslím si, že e, vedieme dobrý dialog e, s Tureckom, je dobre, že to robíme a že sme prijali akčný plán a takisto finančný nástroj. Ja osobne sa domnievam, že politický lepšie výsledky dosiahneme vždy, keď s niekým sme v dialógu a keď e, neizolujeme tú osobu. Nechcem hovoriť e, nič e, o samote, samite, to je vec, ktorá sa týka Európskej rady. Tento summit sa ešte len pripravuje. Je veľa detajlov, ktoré je potrebné doladiť. Je tam veľmi veľa odlišných názorov, pohľadov na vec. A podľa mňa je dôležitejšie hovoriť o výsledkoch, ako e, vopred teoretizovať, ale ja ako komisár pre humanitárne záležitosti musím povedať, že v Turecku sa už veci pohli na základe akčného plánu a toho turecké, finančného nástroja pre Turecko. S komisárom Hánom, ktorý je zodpovedný za túto oblasť, sme v posledných týždňoch oznámili projekty vo výške 100 miliónov eur um, tieto projekty of, obsahujú vzdelávac, vzdelávanie, vzdelávacie programy, formálne, neformálne vzdelávanie. A takisto zavadzame postup cash and voucher. To je niečo, ehm, čo existuje aj v iných oblastiach a má to veľký ehm, veľký úspech. E, je to nástroj, tieto poukazy pre utečencov, ktoré sú medzi utečencami naozaj populárne, dostali vlastne niečo do rúk a zlepšilo to aj vzťah utečencov k príjmajúcim krajinám. Nehovorím, že tieto rokovania budú jednoduché, budú určite ťažké. E, my žijeme aj v ťažkej dobe, ale musíme byť realistami, inak nedosiahneme žiadne výsledky. Ak sa nám to nepodarí, ak nebudeme nič robiť, tak sa situácia bude len zhoršovať a to to poškodí ľudí ktorí sú v tej najhoršej situácii a to sú vlastne utečenci a migranti a to pre mňa ako komisára je tá najdôležitejšia téma. No a ak nenájdeme teraz praktické riešenia, tak to povedie k problémom vnútri európskej, úrovne, e, európskej únie. Oslabí to našu vlastnú súdržnosť. Mnohé z toho, čo ste povedali, to sú známe veci. Prežívame ťažkú dobu, áno. Ale myslím si, že napriek všetkému môžeme nájsť európske riešenie, ktoré sa bude zakladať na európskej solidarite. A Chcel by som podporiť aj tých, ktorí hovoria, že nemôže prísť žiadne riešenie, nemôžeme nájsť riešenie vo forme múrov a plotov. Buď e, budeme riešiť e, všetko, všetko e, všetci spoločne, alebo jednoducho zlyhame. Politická komunikácia musí prebiehať ďalej na najvyššej úrovni. Máme ešte manevrovací priestor, máme ešte určitý čas. Vítame každú kritickú pripomienku, ale mali by sme ostať optimistami a zároveň byť neústupní, aby sme našli e, spoločné európske riešenie, teda Common European Solution. Θέλω να επαναλάβω ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση v žiadnom prípade Európska komisia nechce podceňovať systém prerozdeľovania. My to naďalej považujeme za cieľ a po najbližšom samite dúfam, už budeme mať konkrétne výsledky a budeme môcť tento systém rozšíriť to, čo sa doteraz ešte nepodarilo presadiť, e, v toto máte pravdu, um, boli totiž uh, poskytnuté prísľuby, ktoré neboli naplnené, to je chyba, e, bude potrebné to napraviť, ale dúfam, že po samite, po najbližšom samite bude možné aj v praxi uplatniť dohodnuté riešenie σε κάποια θέματα που έχουν σχέση... Ešte by som sa viedril k niektorým ďalším témam, ktoré súvisia s medzinárodným humanitárnym právom a so ženevským dohovorom. V Štrasburgu som sa stretol s Filipom de Grandesom minulý týždeň Hovorili sme o všetkých témach, aj o tých, za ktoré je zodpovedný on ako zástupca UNHCR a zhodli sme sa v tom, že rovnako vnímame ľudí, ktorí sa ocitli v tejto zložitej situácii, a tiež sme sa zhodli v tom, že sme hlboko presvedčení o tom, že v rámci humanitárnych zásad a humanitárneho občianského práva existujú riešenia, aby sme mohli zaviesť do praxe taký systém, ktorý by umožnil presídľovanie a tiež novo usídľovanie týchto ľudí. Teda musíme sa držať zásad humanitárneho občianského a medzinárodného práva. Nemôžeme si navrávať, že e, riešenia neexistujú. Ak sa totiž presvedčíme sami o tom, že riešenia neexistujú, tak by sme nepomohli tým, ktorí potrebujú našu pomoc. E, utečenci naozaj čakajú na našu pomoc, potrebujú ju. Teraz tu e, nejde len o vzletné právnické prejavy. Utečenci nečakajú, že budeme len prednášať prázdne slova, vychádzajú z rôznych právnych princípov, chcú a očakávajú konkrétne výsledky sami pre seba, pre svoje deti, pre svoje rodiny. Čo sa týka projektu v Grécku, tých prípravných krokov, ktoré boli vykonané, už som to spomenul, rokovania s gréckou vládou a s gréckým predsedom vlády prebehli v takom duchu, e, že každá strana popísala svoju úlohu, ostatné strany to akceptovali. Existujú aj iné európske prostriedky, ktoré grécka vláda môže využiť na to, aby sa vytvorili e, možnosti bývania pre utečencov a tiež e, existujú možnosti na to, aby sa mohli sprístupniť humanitárne prostriedky týmto humanitárnym partnerom, aby sa to mohlo ešte doplniť o ďalšie opatrenia gréckého štátu v rámci rôznych európskych fondov. Toto sa teda jasne zdôraznilo a celkom isté to bolo veľmi užitočné vyjadrenie, pokiaľ ide o otázku poslankyne Chimenez, čo sa týka projektov pre ženy. Aj tie sú vystavené veľkým problémom. E, v Grécku pôsobia humanitárne organizácie, ktoré sa sústreďujú konkrétne na tieto témy a snažia sa o konkrétne výsledky pre tieto zraniteľné ženy a deti. <laughs> Uh, Ešte k právnemu základu. Ten je totiž veľmi dôležitý najmä pre nášho drahého kolegu, pána predsedu výboru pre občianske slobody. Článok 122 umožňuje Európskej únii konať v duchu solidarity, v snahe riešiť aktuálnu neliehavú humanitárnu krízu v Európskej únii a tiež to môže prispieť k zníženiu e, ekonomických dopadov takejto katastrofe na príslušné členské štáty. Tento právny základ nám umožňuje rýchlo zareagovať a čo najskôr uplatniť túto núdzovú e, podporu e, prostredníctvom partnerských organizme si zvolili práve tento článok. The same time, for us, the major. Zároveň je pre nás veľmi dôležité, aby bolo možné zareagovať veľmi rýchlo a čo najefektívnejšie. Ak by sme si boli vybrali iný právny základ v tomto prípade, myslím, že by sme neboli splnili tento cieľ. Teraz Totiž tu naozaj ide o veľmi akutnú situáciu. Zároveň ja som eh, totiž eh, už eh, mnoho rokov pôsobil ako poslanec aj Národného parlamentu, aj Európskeho parlamentu a domnívam sa, že je veľmi dôležité dodržať a zachovať aj úlohu Európskeho parlamentu No pri využití tohto článku máme možnosť konať aj takto rýchlo, vzhľadom na naliehavosť situácii a zároveň je možné zachovať si aj korektné vzťahy medzi týmito dvoma piliermi, dvoma inštitúciami Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pán komisár, za to, že ste odpovedali na tieto otázky. A viacerí kolegovia sa vyjadrili na jeseň e, v tom duchu, že nám takýto mechanizmus chýba. Je veľmi dobré, že sa do tejto práce púšťame. Dúfame, že e, koncom roka vás opäť budeme môcť pozvať na stretnutie, kde budeme hovoriť o konkrétnom plnení tohto programu aj o konkrétnych projektoch e, na podporu žien napríklad. Klod, želáš si predniesť pár slov na uzavretie tejto časti schôdze? Len by som chcel poďakovať eh, celému výboru DV a aj tebe, Linda, za toto stretnutie. Týmto ukončujeme toto spoločné stretnutie oboch výborov LIBE aj DV. Dáme priestor kolegom z výboru LIBE, aby mohli opustiť eh, sálu, ak si želajú, a my budeme pokračovať o malý okamih eh, v našom programe výboru DV. Okay, colleagues, I don't want to i don't want to get too far behind. Nechcem, aby sme príliš zaostávali za časovým plánom nášho programu, tak budeme pokračovať. Ak dovolíte, láskavo tie, ktorí chcete opustiť sálu, opustite sálu v tichosti. Ostatní sa prosím usadte, máme totiž na programe veľmi dôležitý bod, konkrétne bod 6, nová inovatívna stratégia pre obchod a investície. V našom výbore hovoríme veľmi často o význame koherentnosti pre rozvoj a je veľmi dôležité mať aj e, koherentnú obchodnú politiku. Návrh komisie je veľmi pozitívne formulovaný. Ak ste si ho neprečítali, prosím, prečítajte si ho. E, mne sa tento dokument e, páči, hovorí sa tam o udržateľnosti, o dodavateľskom reťazci, hovorí sa tam o pracovných skupinách, neformálnych skupinách, tiež sa tam hovorí o opatreniach e, spravodlivého obchodu a iných kritériách udržateľnosti. Je to veľmi dôležitá správa v tomto smere. E, spravodajca pán Zahradil požiadal, aby sme zajtra i hneď o 9. hlasovali o tomto bode. Dúfam, že s tým budú všetci súhlasiť. O 9. teda budeme hlasovať o tejto správe. Ak nebudú žiadne námietky, 64 pozmeňovacích návrhov bolo predložených. Je to relatívne veľa návrhov k takejto kratšej správe. A chápem však, že to dokazuje význam tejto správy. Dávam i hneď slovo pánovi Zahradilovi. Nech sa páči. Uh, you, very... Ďakujem pekne, len veľmi stručne, pani predsedníčka. Chcel by som sa poďakovať najskôr všetkým kolegom, a aj asistentom, ako aj tenevým spravodajcom e, za ich prínosný e, postoj v rokovaniach a v snahe vypracovať kompromisy. Máme za sebou mnoho plodných stretnutí, e, tiež výmien názorov aj e-mailami. Dúfam, že sa nám podarilo dosiahnuť konsenzus. Konkrétne máme vypracovaných sedem kompromisných návrhov, ktoré dúfam si získajú väčšinovú podporu vo výbore. Isté, že nie všetci sú úplne spokojní so všetkými návrhmi. Budú aj iné pozmeňovacie návrhy niektorých iných politických skupín, ale život je už raz taký, nedá sa vyhovieť všetkým. Dúfam, že sa nám podarí predsa len e, zhodnúť sa na tých najzásadnejších bodoch v stanovisku. Možno krátke vyjadrenie k téme spoločenskej zodpovednosti firiem. Viedla sa o tom totiž veľmi živá diskusia. Chcel by som objasniť niekoľko vecí v tejto súvislosti, ak dovolíte pohľadu mojej politickej skupiny, ktorá je za spoločenskú zodpovednosť firiem, podporujeme tento princíp, ale čo sa týka povinného charakteru, respektíve dobrovoľného charakteru, tu sme skôr zastancami dobrovoľného prístupu. Domnievame sa, že firmy, ktoré investujú a pôsobia v rozvojových krajinách, by mali a aj budú zaujímať e, zodpovedný prístup e, k obchodovaniu aj v duchu udržateľných hodnôt, ale v každom akože prípade tento systém musí byť dobrovoľný a tiež e, má byť spojený aj s vysokou transparentnosťou, ako aj s bojom proti korupcii. Domnívame sa, že ak by sme zaviedli vyššiu víru povinností do tohto systému, malo by to za následok príliš veľkú administratívnu záťaž a tiež administratívne náklady pre tieto podniky čo by bolo veľkým bremenom najmä pre malé a stredné podniky. Teda, toto bol zrejme najhorúcejší e, zdroj diskusí e, v rokovaniach. Okrem toho sa nám podarilo to zhrnúť v kompromisom návrhu, konkrétne v návrhu číslo 3. Toto bol teraz taký najsporedejší bod. Inak sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o toto stanovisko aj všetkým organizáciám, združeniam. Dúfam, že vyšleme e, veľmi silný, koherentný text e, gestorskému výboru po zajtrajšom hlasovaní. E, dúfam, že si tento návrh získa podporu v našom výbore. Pán Rubik sa hlási v mene EPP, potom pán Barere a potom pani Hojbuch. Ja by som sa chcel najskôr poďakovať kolegovi Zahradilovi aj preto, že stretnutie medzi cítenými spravodajcami ehm, a ním sa mým riadil veľmi dobre. Myslím si, že kompromisné pozmiace návrhy, ktoré sme vypracovali, sú e, veľmi prínosné. Správa je tým vyváženejšia. A najmä v oblasti rozvojovej politiky je takáto vyváženosť pre nás veľmi dôležitá. Za nás môžem povedať, že je dôležité, aby sa formulovali rámcové podmienky od obchodu e, čo najsprávnejšie aj v kontexte VTO, aby sa zohľadnili aj potreby malých a stredných podnikov z rozvojových krajín, aby to bolo nastavené tak, že skutočná e, rozvojová politika sa bude môcť plniť v praxi. Tiež by sme sa mali snažiť o to, aby nové technológie zohrávali významnú úlohu v spolupráci. Najmä internet totiž ponúka e, ľuďom v rozvojových krajinách mnoho mm, nových možností. Isté, že sú aj rozdiely v názoroch. My sa domnievame, že v rozvojových krajinách musí byť zaistený blahobyt pre všetkým a chceme e, to do budúcna aj podporovať, ale bude to fungovať len s funkčnou e, oblasťou súdnictva e, v krajine a tiež to bude vyžadovať kroky boja proti korupcii. A isté, že za tým podporia aj investície tam, kde sa investuje, totiž sa rozvíja budúcnosť e, a iba vďaka investíciám je možné podporovať aj spotrebu v ekonomike a tým sa rozvíja celá spoločnosť. Preto ma veľmi teší, že táto správa je naozaj veľkým krokom vpred. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam, tenemi spravodajcom za ich e, prínos. Myslím, že sa nám pracovalo v veľmi dobrej atmosfére spoločne. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pedro. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať kolegovi Zahradilovi, nášmu spravodajcovi. Mám dojem, že sa mu podarilo vypracovať kompromisné pozmeňovacie návrhy, ktoré nám umožnia vypracovať také stanovisko mene nášho výboru DV, ktoré dosť výrazne obohatí celkovú správu. Hovoríme tu o stratégii obchodu investícií pre obdobie niekoľkých eh, najbližších rokov. V stanovisku výboru pre rozvoj o tejto obchodnej stratégii je našou úlohou zdôrazňovať aspekty, ktoré priamo ovplyvňujú rozvoj, tak aby bola zajistená konzistentnosť a prepojenie medzi politickými oblastiami v Európskej únii. A e, v tomto smere sa musíme najmä snažiť o to, aby agenda do roku 2030 bola e, dostatočne zohľadnená. Komisia nám vo svojom oznámení e, podľa mňa poskytla pozitívne signály, ale je dôležité zdôrazniť aj to, e, že strategické ciele musia byť spojené aj s konkrétnymi krokmi v praxi. Takže sú tu tri, tri veľmi dôležité body, ktoré by som chcel zdôrazniť. Poprvé, ide o myšlienku, že všetky nástroje Európskej únie, ktoré sa týkajú obchodu. musia zodpovedať cieľom trvalo udržateľného rozvoja, ale zároveň sa tým musí podporovať inkluzívny rast. Ako to dosiahnuť? Vychádzajúc zo seriózneho solidného hodnotenia toho, čo tieto nástroje poskytujú. E, teda nie, aby Európska únia len priamo rokovala s rozvojovými krajinami, ale aby mohla pôsobiť aj na tretie krajiny a rozvojové krajiny tým, že bude podporovať dohody medzi týmito krajinami. Ďalším aspektom je, že táto mm, dohoda o obchode môže k rozvoju prispieť e, významným podielom, ale musí to byť vzájomné. Potrebujeme v tejto dohode mať e, kapitoly od trvalo udržateľnom rozvoji, ktoré nielen nesú tento názov, ale poskytujú niečo v tomto ohľade aj z obsahového hľadiska. Pracovné právo, ľudské práva, mm, rovnoprávnosť a tak ďalej, len ako príklady. Po tretie, ďalej bude tiež veľmi dôležité, aby A to hovorím s veľkým polutovaním, pretože v týchto kompromisných eh, doplňujúcich nás na návrhoch eh, tu nie je eh, tá dohoda, ktorá v roku 2000 17 končí a tá dohoda a dialog s tretimi krajinami, ktoré sa týka dohody po kotone, aj to musí byť zohľadnené. Potom medzinárodný obchod. Tu táto otázka zase vyplýva aj z toho, aký pozitívny vplyv to môže mať na rozvojový proces po kotone. A e, preto si myslím, že toto by malo byť jasne povedané. E, takže aj s pomocou spravodajcu to bolo možné. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Áno, to poukazuje na nedostatok spoločného myslenia, pretože sme mali tieto rokovania o kotonu, kde komisia sa na tomto zúčastňovala. Pán Varinen. Budem hovoriť po fínsky. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsednička. Ja si myslím, že táto správa kolega Zahradila bola tak vynikajúca, že už k tomu ani nemám čo dodať jednoducho. V plnom rozsahu túto správu príjmam. Louis Michel však navrhol nejaké pozmenujúce návrhy a tie boli zvážené v kompromisnom znení. Bolo ich viac ako 60 týchto pozmeňovacích návrhov myslím, že dosť výrazne vylepšili e, ten pôvodný text. Úplne svojej politickej skupiny môžem e, oznámiť, že tieto kompromisy podporujeme a budeme hlasovať v tých ostatných bodoch podľa vlastného uváženia. E, ďakujem veľmi pekne kolegovi Zahradilovi za vynikajúcu spoluprácu v tejto snahe dopracovať sa k spoločnému stanovisku. Um. Maria Hojbuch. Maria Hojbuch. Srdečná vďaka. Aj ja sa chcem veľmi pekne poďakovať za vynikajúcu atmosféru počas rokovaní. Naozaj to boli veľmi živé rokovania, tá atmosféra bola naozaj veľmi príjemná. Pre nás zelených je to samozrejme veľmi dôležitá správa, pretože obchodná politika má ďaleko siahly dopad najmä na menej rozvinuté krajiny nášho sveta. A preto by som chcela načrtnúť naše základné stanovisko, podľa ktorého budeme konať pri hlasovaní. Liberalizácia obchodu, to my vnímame kriticky, pretože v tom vezia mnohé rizika a preto sa musíme liberalizácii obchodu venovať podrobnejšie. Nesmie to byť automatické, že liberalizáciou obchodu zároveň bojujeme proti sociálnej nerovnosti, že to by sme mohli riešiť tým, že otvoríme všetky trhy. A to je označené na viacerých miestach, že krajiny libera- z liberalizácie profitovali vždy vtedy, keď svoje trhy otvárali veľmi pomaly, prispôsobujúc ich vlastnému rastu vlastnej krajiny a to v súlade aj s vlastnými kapacitami. Čiže liberalizácia ako taká nie vždy je uh, prospešná pre jednotlivé krajiny. A potom musia mať ľudia vyššiu hodnotu ako dohody medzi, eh, o obchode. Eh, ľudské práva musia stať na najvyššom piedestáli a preto v tomto výbore o tom musíme hovoriť, musíme hovoriť, merať eh, súlad politiky a preto potrebujeme záväzné pravidlá pre pracovné podmienky, aby sme tomu naozaj efektívne napomáhali. Ďalším veľmi dôležitým bodom je pre nás corporate social responsibility a starostlivosť a to pre celý výrobný reťazec. To musíme zohľadňovať v celej Európskej únii, toto musíme posilniť a zároveň potrebujeme aj v našich členských štátoch záväznú starostlivosť a nie dobrovoľnosť. No a ešte sa vrátim k EPAS, k týmto hospodárskym dohodám. Aj tu by si to vyžadovalo lepšiu analýzu dopadu týchto dohod. Musíme to, musí to byť merateľné a preto si to vyžaduje aj súdržnosť tejto politiky Nejde tu len o tieto dohody, ale musíme vedieť, odhadnúť, aký to má dopad v skutočnosti a na to sa musíme pozrieť naozaj podrobne a preto potrebujeme veľmi dobrú analýzu dopadu. To sú len také náznaky našich základných e, smerovaní a na základe tohto budeme aj zajtra hlasovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, Digitrade. Takže predstaviteľ komisie. A nie, ten tu nie, je dobre. Takže k tomu bude takže k tomu bude ešte spätná väzba. Určite to bude potom prejavené neskôr keď, neskôr, keď budeme hovoriť priamo na výbore. Takže pán Zahradil, chcete sa ešte k tomu vyjadriť na záver? Nie, ďakujem veľmi pekne, ja sa veľmi teším na zajtrajšie hlasovanie. Dobre, takže zajtra hneď o 9.00 budeme o tomto hlasovať, tým hneď začneme. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu spoluprácu. Bola to vynikajúca spolupráca. Ďakujem všetkým za prípravu týchto kompromisných znení. A teraz sa môžeme e, posunúť k bodu 7 mierové podporné operácie medzi Európskou úniou s Africkou úniou. Tu máme stanovisko z výboru AFET a podvýboru ktorý sa zaoberá bezpečnosťou, teda bezpečnosť a obrana pod výbor výboru AFET. Spravodajcom je pán e, Vajrinen a pán Van Orden, spolu spravodajca, tu dnes nemôže byť, nemôže prísť, takže takže 45. Takže teraz by som odovzdala slovo pánu Vajrinenovi. Áno, Pávo Vajrinen, dobre ste tu. Takže začneme, máte viac rozpráv, ale začneme tou, ktorú sme teraz ohlásili, teda eh, mierové podporné operácie EÚ, Africká únia. Vážna pani predsedníčka, táto správa pána Fan Ordena sa venuje operáciám na podporu mieru, konkrétne v vojenskej oblasti. V stanovisku, ktoré som e, vypracoval v mene výboru DB, sa vyjadrujem najmä k rozvojovej politike a takisto aj kolegovia, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy, sa e, venovali práve e, tomuto rozvojovému aspektu Konkrétne sme e, vypracovali tri kompromisné návrhy, ktoré e, zdá sa, že e, do veľkej miery uspokojujú politické skupiny. Všetci sa snažia o to, aby mierové operácie mali čo najväčší rozsah. Mali by sme sa snažiť predchádzať. Isté, že už e, len v vzniku ozbrojených konfliktov e, mali by sme e, si uvedomiť, že aj humanitárna pomoc má veľký význam. Ak dôjde k vzniku krízy, mali by e, prebiehať e, potom krízové operácie, vďaka ktorým by sa e, vynakladalo úsilie na vyriešenie tejto krízy. A tiež by tieto kroky mali byť spojené s humanitárnymi projektami a potom, keď nastane obdobie po ozbrojenom konflikte, je potrebné podporovať rozvojovú pomoc a zaistiť trvácnosť tohto mieru a tiež sa snažiť o pozitívny e, rozvoj krajiny. Čo sa týka e, e, financovania, sú tu isté odlišnosti názorov. Niektorí by chceli, aby aj mierové operácie boli súčasťou rozvoje politiky, tak aby sa mohli využiť prostriedky z rozvojovej pomoci. Iní zase chcú skôr, aby sa veci veľmi jasne oddelili tak aby eh, mierová pomoc eh, mala svoju vlastnú eh, formu financovania. Kompromisy sa snažia vyhovieť postojom rôznych politických skupín. Dúfam, že sa to zohľadní aj za zajtrajšom hlasovaní, aby sme dosiahli čo najširšiu väčšinu podpory tohto stanoviska. Ďakujem. Thank you. I have Mr. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, keďže pán Zárez nemohol prísť na toto stretnutie, tak ja by som sa k tomu vyjadril k týmto mierovým um, operáciám. Niektoré kompromisné znenia boli zapracované, najmä pokiaľ ide o tia, tú, to prepojenie medzi mierom, bezpečnosťou a rozvojom. Sú tu niektoré interné rozvoje, ktoré e, sa, ktoré sa zameriavajú na zodpovednosť našich európskych partnerov. No a potom e, by sme si tu vyžadovali taký citlivejší prístup, pokiaľ ide o tieto operácie, ktoré sú zamerané na udržanie mieru a aby sme čelili nestabilite. E, bude sa to, si to vyžadovať dobré riadenie, rešpektovanie porušovanie základných ľudských práv a to sa bude týkať aj toho, aby sme spolupracovali s týmito, e, ktorí sa zúčastňujú týchto, e, e, týchto vojenských akcií, ale aj s občianskou spoločnosťou. Takže my budeme v tomto zmysle zajtra hlasovať a ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Hlási sa k tomuto ešte niekto iný? Ak nie, tak tu mám pána, pán Tasovia Longa z SVČ, pán Tasovia Longa. My sme nevideli tie kompromisné znenie pozmeňujúcich návrhov, takže nemôžem sa k tomu zatiaľ vyjadriť. Dobre, takže pán z komisie DEFCO. Áno, ďakujem veľmi pekne, ani my nemáme k tomu žiadne ďalšie pripomienky. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, takže vyzerá, že to bude e, stručné a jasné. Dobre, takže zajtra do poludnia o tom budeme hlasovať. Ďakujem pekne. A teraz môžeme prejsť k vašej ďalšej správe, pán Vajrinen, a to je odporúčanie 71. stretnutia, stretnutia Spojených národov. Tu sú naše, naše stanovisko, naše odporúčania OSN, pán Vajrinen. K tomuto stanovisku sme mali 14 pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne. Veľmi um, rád som uh, vypracovala stanovisko k tejto správe, pretože uh, pred istým časom sa vo výbore AFED prejednával a tiež sa v pléne odsúhlasila moja vlastná správa, ktorá sa týkala úlohy Európskej únie uh, v rámci OSN. Táto správa, toto stanovisko sa týka aj témy, ktoré som sa venoval ja vo svojej správe. Um, správa, ktorú som vypracovala ja, je tradičná, pravidelná správa a to, mu sa venujeme teraz, e, je e, iba stanovisko k zasadnutiu valného zhromaždenia, 71. zasadnutiu. Mm, boli tam mierne problémy, e, napríklad v otázke, či si môžeme stanoviť za cieľ, aby sa rozvíjala činnosť ECOSOKu na pôde OSN e, vo forme akejsi rady. Keď sa prejednávala moja správa vo výbore AFET, vtedy e, výbor DV vypracoval k mojej správe stanovisko a dosť ma prekvapilo a bolo mi ľúto, že e, výbor nepodporil myšlienku udržateľného rozvoja. Avšak vo výbore AFET sa nám to podarilo osúhlasiť ako cieľ, aby sa presadila takáto zmena, e, že okrem Bezpečnostnej rady OSN by tiež vznikla Rada pre udržateľný rozvoj, ktorá by sa venovala iným aspektom e, rozvoja a činnosti OSN keďže sa to odsúhlasilo vo výbore AFED aj v pléne Európskeho parlamentu. Dúfam, že aj výbor DV to teraz podporí. Teda dúfal som, ale ukázalo sa, že poslanci e, z výboru EPP, konkrétne kolega Preda ani Štýr, toto nepodporujú. Mm, predložil som na poslednú chvíľu kompromisný návrh, v ktorom navrhujem, aby sa úplne vypustila spomienka ecosoku z textu, aby sme e, nemuseli e, nič konkrétne uvádzať, v akom smere by sa mala rozvíjať táto činnosť takéto rady pre udržateľný rozvoj. E, ide o kompromisný návrh na poslednú chvíľu, kde preberám úplné presné znenie návrhu kolego Predu a úplne som stihol svoje znenie. Dúfam, že jedného dňa sa nám podarí v našom výbore odsúhlasiť e, aj takýto e, postoj. Ja e, by som sa totiž bol domnieval, že výbor pre rozvoj by predsa len podporil vznik rady OSN pre udržateľný rozvoj, keď už teraz podporil výbor pre zahraničnú politiku a tiež plénum. V každom prípade ja som sa snažil e, zaujať konštruktívny prístup a myslím si, že návrhy výrazne obohatili pôvodné znenie. Áno, ďakujem veľmi pekne. Hovorili ste aj o dôležitosti tohto stretnutia. To je dôležité aj pre nás, pretože musíme vytvoriť to politické fórum na vysokej úrovni, takže vidím, že Pán Venca o slovo. Ďakujem pekne, ja som tu za pána Predu a chcem predne, prečítať jeho stanovisko a jeho názor. Ja by som najprv pánovi Vajrinanovi chcel poďakovať za to, že vypracoval toto stanovisko a za to, že vypracoval koceku 1 aj kompromisné znenie. Pán Preda je veľmi vďačný za to, že Spravodajca prijal odporúčanie, aby viacej zdôraznil OS, to, že OSN sa má viacej star, za, zaoberať SDG a aby lepšie zaintegroval riešenie nestabilných situácií pre Európsky parlament je to naozaj mimoriadne dôležité, aby sme trvali na tom, aby to bolo zapracované do agenty 2030 a mm, aby sa to týkalo týchto stretnutí OSN. My všetci musíme preukázať svoj záväzok ESDG a aby sme naozaj poskytli e, značnú prácu na to, aby sme dosiahli pokreku pána Davoštier mm, a e, je, hovorí, že je mimoriadne dôležité, aby sme sa toto riešili na najvyššom politickom fóre. Budeme v tomto hrať vocovskú úlohu. Musíme zabezpečiť mier, bezpečnosť a a rozvoj a to je tiež veľmi dôležitá záležitosť pre EPP. A to mm, je, stanove, je ustanovené v tomto pozmeňovacom návrhu. Pán Prada si myslí, že toto by malo byť posilnené inštruktormi OSN. A tiež toto stretnutie na vysokej úrovni, e, ktoré sa bude konať 19. septembra, pán Preda by chcel počiarknúť, že musíme bojovať proti e, pôvodu, ktorý, ktorý koreňom tejto migrácie, aby sme dosiahli e, lepšiu stabilitu. Ďakujem veľmi pekne. Nevidel iný hlásilo slovo. Ak nie, tak neviem, či SVČ alebo komisia sa chce k tomu vyjadriť. Áno, nie. Dobre. Takže, pán Verimen, myslím si, že náš výbor odsúhlasil váš návrh, takže zajtra po 9. budeme o tom hlasovať. Ďakujem. Vážení kolegovia, takže teraz áno, dnes e, sa pohybujeme veľmi rýchlo a teraz by som chcela ohlásiť bod 9. 9, bod 9, ktorý sa týka nového združenia pre bezpečnosť potravy na výživu. To je naša prvá výmena názorov a aj k týmto pozmeňovacím návrhom pani, to je správa pani Hojbuch, my sme to diskutovali už minulý týždeň, takže máme 15 pozmeňovacích návrhov. Naši kolegovia sa tejto záležitosti naozaj veľmi venujú, takže pani Hojbuch, Maria. Takže dnešné stretnutie postupuje veľmi rýchlo. Ďakujem veľmi pekne, Linda. Povedala si veľkú pravdu. Áno, aj mne, pre mňa je táto správa veľmi dôležitá, pretože ide o výživu a moji kolegovia, kolegyne, naši farmári po celom svete sa tým zaoberajú a preto sme sa venovali tejto správe. Obdržali sme veľmi veľa pozmeňovacích návrhov, nebolo to také jednoduché vytvoriť kompromise, aby sme zachovali rovnováhu. Napriek tomu sme sa snažili vytvoriť sedem kompromisných návrhov a potom tu mám aj mojich eh, tieňových spravdajcov, ktorým sa chcem poďakovať. Niekoľko vecí by som chcela počiarknúť. Ponajprv by som chcela pripomenúť, že táto nová aliancia sa zaoberá predovšetkým reformami vo vnútroštátnych politikách jednotlivých členských krajín a to je mimoriadne problematické, pretože mm, keď tieto zákony už boli reformované a novelizované, tak už je veľmi ťažké vrátiť sa späť. Takže tu je potrebná obozretnosť, to musíme takto predpokladať. Obzvlášť by som chcela počiarknúť dva dôležité aspekty. To je prístup k pôde a zabezpečenie e, majiteľa pôdy a po druhé je to biodiverzita osiva. A najmä pokiaľ ide o držbu pôdy, tu by som chcela varovať pred tým, aby sme sa nezameriavali len e, na, to, že musíme toto vydoklatovať, pretože Veľakrát to vedie k zneisteniu malých držiteľov pôdy, sú to predovšetkým ženy, eh, kde ich pôda zákonom veľmi často nie je ani uznaná a vedie to k nerovnostiam. Boli tu aj štúdie, ktoré spochybňovali zdokladovanie držby pôdy. Robila to napríklad UN Habitat a Oxfordská Eh, univerzita ako aj Eli Scooter, ktorí sa zaoberali vo svojej správe touto záležitosťou a veľmi dobre to vysvetlili a on veľmi dobre eh, zdôrazňuje, prečo toto nie je všeliekom, že zdokladujeme držbu pôdy. Pre ľudí na mieste sú dôležité aj iné záležitosti. Poprvé, logika je v tom, že zdokladovanie pôdy um, má vytvoriť lepšie zabezpečenie pre tých, ktorí nemajú pôdu, ale pre chudobnejšie vrstvy obyvateľstva uh, je to naozaj zavádzajúce, pretože potom by museli Eh, eh, preukázať túto držbu pôdy a eh, potom by si predávali túto pôdu a táto pôda sa stane tovarom a to veľmi rýchlo môže viesť k exklúzii. Tieto listiny sú veľmi drahé a potom sú dostupné len pre tých, ktorí majú prístup k týmto postupom a pre tých, ktorí e, nemajú, pre bezzemkov a chudobné vrstvy obyvateľstva je to príliš drahé a vôbec tieto postupy nechápu. E, veľmi často nemôžu zaplatiť ani dane z držby pôdy a keď e, si vzali pôžičky, tieto nevedia splácať a sú v končnom dôsledku ešte chudobnejší ako predtým, než kúpili túto pôdu a to spôsobuje neistotitu, neistotu a preto sa tak zameriavať len na dôkaz o držbe pôdy, to spochybňujeme. Oliver Skuta hovorí aj o tom, že tam, kde sa to zdokladuje, táto držba pôdy vedie to k nerovnosti. Bohatí sú bohatšími a chudobní chudobšími. Toto počiarkuje aj Oxfordská štúdia, preto si myslím, že musíme byť veľmi citliví a tiež zahraniční investóri potom rozpútavajú špekulácie, čo môže spôsobiť zvýšenú koncentráciu pôdy, kde prerozdelenie pôdy je tak či tak nerovnomerné a potom toto zdokladovanie pôdy spôsobuje skôr konflikty práve pre týchto bezzemkov, ktorí sú väčšinou aj veľmi chudobní. Tu nejde o zdokladovanie e, vlastníctva, ide, to, ide tu o právo prístupu k pôde a to je e, základné právo. Oliver de Scuta ako tretí dôvod uvádza customary land rights, čiže to je to zvykové právo, E, to je to úžitkové právo využívania pôdy a aké dôležité je pre predovšetkým pastierské a rybárske národy. Je to mimoriadne dôležité. Teda ja som si vyvodila z toho taký záver a to bolo aj podkladom tejto časti správy, že dokladovanie držby pôdy môže prebiehať len veľmi pomaly, aby sme zabezpečili, že sa to nedotkne malých farmárov, že ich to neznevýhodnotí, neznevýhodne neznevýhodní, aby mohli dôstojne naďalej žiť svoj život a aby lokálne a trvalo udržateľne mohli naďalej obrábať pôdu. Bude si to vyžadovať presné pravidlá a prísne pravidlá, pokiaľ ide o predaj a transfer pôdy, aby sme zabezpečili, že predaj pôdy nebude prispievať k zvýšenej chudobe a musia byť posilnené e, zvykové a užívateľské práva táto nová aliancia musí vypracovať k týmto právam na využívanie pôdy, vypracovať správu ex ante, respektíve analýzu dopadu ex ante, aby sme videli, čo sa naozaj deje a to s tým bude musieť toto obyvateľstvo, ktorého sa to týka, súhlasiť, budú musieť byť v širokom spektre vopred informovaní a budú musieť prejaviť svoj súhlas. A to bude bude počiarknuté aj v tých dobrovoľných usmerneniach, že nová aliancia sa zaviazala tieto dodržiavať. Takže toto je veľmi dôležité v samotnej správe a to je v súlade s medzinárodnými dohodami. E, tu sme sa neza, nezaoberali len zelenými víziami, ale tým, čo už sa nachádza v medzinárodných dohodách. No a okrem toho ešte niečo k osivu musíme dodržať právo eh, poľnohospodárov, že musia eh, slobodne vyrábať, predávať a eh, poskytovať toto osivo. 90 týchto farmárov v Afrike musí, e, zabezpečuje to, že tieto osiva prežijú, preto potrebujeme lokálne, adaptované osiva. Osiva samozrejme musia byť aj dostupné finančne pre týchto farmárov a preto je úplne najlepšie, keď si to môžu e, dorábať sami. A to sa týka aj biodiverzity a to je zdroj, tejto suverenity, ale respektíve potravinovej sebestačnosti. Takže tieto smernice z 91. E, roku musíme prevziať. Takže toto sú tie neformálne praktiky, ktoré sú tuto zakázané a moja otázka je, ako to môže byť v súlade s trvalo udržateľným rozvojom, keď miestne obyvateľstvo nemôže pestovať tieto osiva, ktoré sú prispôsobené e, lokálnemu poľnohospodárstvu. A táto správa musí jasne poukázať na to, že e, je táto diverzita dôležitá. Ešte chcem zdôrazniť dva dôležité body, pretože nám tu ide o potravinovú bezpečnosť nie len o to, aby sme dostali dostatok kalórií, ale aby tá e, výživa bola aj vyvážená a zdravá a to zabezpečíme len vtedy, ak v regiónoch ostane zachované rozmanité poľnohospodárstvo, diverzné hospodárstvo a na to potrebujeme dva predpoklady, pôdu a osiva. Uvidíme, ako dopadne hlasovanie ale za seba musím povedať, že tá, správa, pardon, tá práca sa mi páčila a chcem e, sa poďakovať všetkým spolupracovníkom a musím zdôrazniť, že pri rokovaniach e, naozaj e, bola atmosféra veľmi príjemná, aj keď kolegovia, ktorí tam boli zastúpení, teraz nie sú prítomní. Predsednička, ďakujem Maria za tvoju prácu. Kto sa chce vyjadriť? Pán Varin? Arvoisa puheenjohtaja, pani predsedníčka. Nie som tieňovým spravodajcom, ale predložil som aj ja niekoľko pozmeňacích návrhov a chcel by som sa k nim vyjadriť. Myslím si, že správa pani Hojbuch e, je veľmi dobrá a kompromisné návrhy, ktoré sa podarilo vyrokovať, tiež dokazujú, že obohacujú správu. Nie sú v nich obsenuté e, moje návrhy. 104 405 a 106. Ja ich považujem za dôležité a chcel by som ich v krátkosti približiť, ak dovolíte. Podľa mňa je veľmi nebezpečné, že e, keď e, sa do rozvojových krajín uberajú veľké investície e, na rozsiahle projekty, spôsobuje to v spoločnosti aj v rámci životného prostredia veľké problémy mali by sa podporovať už existujúce menšie rodinné štruktúry. Podľa mňa je dôležité, aby tieto investície sa um, posúvali prostredníctvom um, rôznych uh, národných programov na rozvoj, ktoré by sa uh, potom sprístupňovali aj napríklad malorolníkom. My s tým máme dobré skúsenosti napríklad v severských krajinách. Tam e, sa e, podarilo zaistiť udržateľnú formu polospodárstva. Podľa mňa e, by sa mala venovať väčšia pozornosť vzdelávaniu malorolníkov a tiež poradenstvu, aby vedeli zvýšiť výnosnosť svojej výroby, aby si zvyšovali životnú úroveň a tiež by sa zvýšili objemy ich výroby. A po tretie, podľa mňa je dôležité, aby sme podporovali aj odborné a ekonomické organizácie e, takýchto polospodárov a tiež rôzne formy združení, družstiev, aby vznikali tak, aby títo polnospodári, rolníci e, mali k dispozícii osivo, rôzne stroje, zariadenia za výhodné ceny a tiež, aby mali k dispozícii pomoc v spracúvaní svojich výrobkov a tiež v ich uvádzaní na trh. S týmto máme tiež veľmi dobré skúsenosti v severských krajinách. Teda podľa mňa by sme mali zváži všetky možnosti, ako podporovať tieto tradičné formy e, vlastníctva pôdy a tiež e, rodinné podniky v polospodárstve. Mali by sme sa skôr e, vyhýbať tomu, aby sa polospodárska výroba posúvala k obrovským nadnárodným podnikom. Tá môže byť totiž škodlivá pre rozvoj celej krajiny. Dúfam, že pani Hojbuch bude schopná podporiť tieto tri pozmeňovacie návrhy a že v hlasovaní zástupcovia rôznych politických skupín tiež podporia tieto moje tri pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. And thank you. Norbert Neuser. Ďakujem. Pán Neuser, ďakujem. Ja predstavujem našu pozíciu v mene Enrika Gereira. on sa ospravedlňuje, že neprišiel. na štieňový spravodajca sa chce poďakovať Marii, za to, že sa snažila skoordinovať pozície rôznych politických skupín. Domnievam sa, že sa nám podarilo nájsť e, dobré kompromisy, silné a zhodujeme sa v tom, že Európska únia musí odstrániť nedostatky aliancie, vrátanie riadenia a transparentnosti, tak aby práca aliancie bola E, v súlade s rozvojovými cieľmi. Musíme zabezpečiť, aby sa pôda využívala udržateľne, aby aj mali farmári mali prístup k pôde a aby mohli mať aj prístup k vlastníctvu osív. Cieľom musí byť vybudovať miestny, národný aj regionálny e, trh, ktorý bude vytvárať pracovné miesta, a budú sa dodržiavať pracovné práva a vytvorí sa aj sociálna sieť. Takisto chceme prísnejšiu kontrolu verejno-súkromných partnerstiev, aby tieto PPP partnerstva boli transparentným nástrojom na podporu udržateľného rastu. Skupina SAD chce, aby sa využil plný potenciál tejto aliancie a preto tam musia byť zapojené viac aj ženy, občianská spoločnosť, miestne orgány a parlamenty. keď sa budú uplatňovať rámcové dohody. Um, budúcnosť Afriky je v rukách Afričanov a Európska únia musí byť prítomná, aby podporila cestu Afriky k potravinovej bezpečnosti a k udržateľnému rozvoju. Mene Enrikeho by som chcel poďakovať takisto všetkým tieňovým za pomoc a spoluprácu. Enrique sa domnieva, že dosiahneme silnú spoločnú pozíciu, ktorá bude výsledkom zajtrajšieho hlasovania. Maria, ďakujem ešte raz. Chce sa ešte niekto vyjadriť k novej aliancii? Nie, takže tu máme pána Halkina za komisiu. Ja som vás videla prichádzať. E, práve ste prišli, takže môžete sa nadýchnuť. Dáme vám sekundu. Commission. Thank you very much, Mr. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pánovi Vejrinenovi za to, že prevzal iniciatívu. Je to iniciatíva, ktorú za, odstart, odštartovalo naše predsedníctvo G8, takže je to v štýle predsedníctva. Domnievame sa, že správa a práca parlamentu je veľmi efektívna, pretože sa tu zdôrazňujú body Novej aliancie, ale takisto aj nedostatky. Nemali by sme sa snažiť v Afrike skopírovať eh, model zelenej revolúcie z iných častí sveta. Toto je línia komisie a rozvojovej pomoci. A takisto, keď budeme robiť investície, e, my ako európske štáty v súkromnom sektore v Afrike musíme zohľadňovať tieto línie. Pre komisiu sú dve veci veľmi dôležité. Poprvé, prístup k pôde a dobrovoľné usmernenia o riadení vlastníctva pôdy tejto oblasti Európska únia je veľmi proaktívna, vedie rokovania. A druhá vec, ktorá je pre nás dôležitá, dôležité záruky, ktoré potrebujeme, sú um, zodpovedné investície do poľnohospodárstva. Mm. Účelom týchto záruk je, aby investície do poľnohospodárstva rešpektovali spoločnosť, spoločenský potenciál aj environmentálny potenciál a chránili ich. A ďalšia veľmi dôležitá vec, vysledovateľnosť a zodpovednosť pri súkromných investíciách. Komisia vie, že vyžiadate silnejšiu zodpovednosť. V tomto parlamente diskutujeme ešte o jednej iniciatíve Agrifire. To je e, poľnohospodársko-finančná iniciatíva, ktorej cieľom je pritiahnuť viac financií do poľnohospodárstva rozvojových štátov. Táto iniciatíva má tri piliere. Prvý je uznanie úlohy občianskej spoločnosti, najmä organizácií poľnohospodárov, keď sa robia súkromné investície. Oni musia byť prvým investorom a oni musia sedieť pri každom politickom stole, kde sa vedú rokovania. Ďalšia vec. Investovať sa musí tak, aby, sa to, pri, aby to prispievalo k hodnotám. A po tretie, hodnotenie hodnotového reťazca. Čiže keď investori robia súkromné investície, pred investíciou musia vedieť, aké účinky bude mať investícia na hodnotový reťazec, musia to kvantifikovať a najmä sa musí posúdiť, aký vplyv to bude mať na farmárov, čiže koľkých farmárov sa to bude týkať, čo to pre nich bude znamenať, či ich pracovné mm, podmienky sa zlepšia alebo zhoršia, zmení sa ich spôsob práce a tak ďalej. No a v tomto aspekte je Európska komisia naozaj medzi všetkými rozvojovými agentúrami um, najpokročilejšia. Takže toto je pridaná hodnota tejto správy a iniciatívy, a ktoré my budeme zohľadňovať v každej našej budúcej práci. Ďakujem. Chcem pripomenúť kolegom, že hlasovať sa bude až v apríli dostaneme aj štúdiu o Novej aliancii od nášho výskumného centra. Kolegovia si tam môžu pozrieť a získať no, ďalšie informácie, ak vás to zaujíma. Maria, chceš ešte niečo dodať? E, poprvé chcem povedať, pán Verajnen, že my súhlasíme s vašimi pozmeňovacími návrhmi, budeme za ne hlasovať, podporíme ich. Vy ste e, tu um, uviedli veľmi dôležité body. No a na záver ešte ma zaujalo to, čo povedala komisia. Nechce um, skopírovať zelenú revolúciu zo 60. rokov v Ázii. Tu v Afrike ja si myslím, že naozaj dobré, že sa poučíme teraz z minulosti a som veľmi rada, že hovoríte o dobrovoľných o usmerneniach OSN, o prístupe k pôde. Tieto usmernenia sú dôležité, sú aj v našej správe. No a pokiaľ ide o investície v sociálnej oblasti, aj v, v životnom prostredí, súhlasím s tým, čo ste povedali, ale myslím si, že by to malo byť záväzné, nie dobrovoľné a musíme presne definovať, čo v tejto oblasti chceme vlastne, no a podobne. Je to s tou zodpovednosťou. Tu je potrebné veci nadefinovať presne a e, zakotviť to povinne, pretože keď to povinne nezakotvíme, tak si každý bude len vyberať, čo chce a to nie je dobré. Chcem sa poďakovať ešte raz všetkým a som veľmi zvedavá na aprílové hlasovanie. Ďakujem. Ďakujem za pozmeňovacie návrhy a kompromisy. Myslím si, že správa bude dobrá. Hlasovať sa bude 20. apríla v tomto výbore. Ďakujem. Ďakujem aj komisii za to, že to stihla. My totiž to postupujeme veľmi rýchlo dnes popoludní. Rýchlejšie ako, e, ako sme očakávali. Komisár musel odísť na vlak do, Londýne, do Londýna. Teraz tu máme eh, bod 10, voľbu pozorovacej misie do Ugandy nie sú tu ešte všetci rečníci, takže to odložíme o 10 minút. Počkajte pár minút, musíme počkať na ambasadora Ugandy, aby prišiel do nášho výboru. Uvidíme, kedy príde. Musíme zistiť, kde je. Okay, so we can, we, we, in a few minutes time we're going to start. We'll just give Dáme si pár minútovú prestávku, už sú v miestnosti, počkáme. Kolegyne, kolegovia, prosím, počkajte chvíľu.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

sme dokonca v predstihu, niektorí kolegovia tu ešte nie sú, ale prídu neskôr. Takže bod 10. E, misia, pozorovateľská volebná misia do, Ugen, do Ugandy, ktorá sa konala vo februári. Je tu pán Kukan, ktorý bol hlavným pozorovateľom za EÚ a pán Jo Leinen, ktorý bol šéfom delegácie EP. Prezident Museveni bol opätovne zvolený po krát začal e, úrad prezidenta v roku 1986. Teraz dostane slovo pán Kukano, nám vysvetlí celé pozadie, čo sa udialo. Pre tento výbor je dôležité, že vlastne sú s Ugandou určité problémy a chceme vedieť, ako vy ste vnímali voľby, alebo e, čo si myslíte o celom rozvoji, vývoji v tejto krajine. Pán Kukan, ďakujem pani predsednička. Ďakujem za slovo, za pozvanie. Chcem sa veľmi srdečne poďakovať Európskej službe pre zahraničnú činnosť za spoluprácu, za veľmi dobrú prípravu pozorovateľskej misie a ďakujem aj ambasadorovi Šmitovi, vedúcemu delegácie EÚ a ďakujem pánovi Jo Lajnenovi, ktorý bol predsedom delegácie Európskeho parlamentu. Toto nie sú nejaké diplomatické zdvorilosti. Ja mám veľa priateľov, ktorí by potvrdili, že sú to pravdivé slova. Veľa v tejto, v tejto spolupráci naozaj bolo e, exemplárneho. Toto bola tretia misia, ktorá sa realizovala. E, v Ugande predtým boli misie v roku 2006 a 2011 a toto dokazuje, že Európska únia naozaj sa snaží posilniť demokraciu v tomto štáte. 28 septembra sme zriadili dlhodobú pozorovaciu misiu, ktorá so 130 pozorovateľmi viedla a sprevádzala celý volebný proces. A to bola výhoda v porovnaní s inými medzinárodnými pozorovateľskými misiami, či už Commonwealthu alebo Africkej únie, pretože tieto misie prišli len pár dní pred voľbami, ale my sme boli prítomní počas celej predvolebnej kampane počas dňa volieb a ešte stále sme tam zastúpení. Máme tam právnych analytikov ešte stále. Experta z Talianska, expertku z Talianska, ktorá tam ostala, pretože sleduje odvolací proces. Pán Mambázi, ktorý prehral prezidentské voľby, podal sťažnosť. No a ako vyzerá politická situácia v Ugande? Toto boli tretie viac stranné voľby A e, v minulosti vlastne pán Museveni a vládnúca strana bola zhodná so štátom, dá sa povedať. Pán Museveni e, je pri moci už 30 rokov. A teraz vlastne e, sa, chcel, sa, sa nechal zvoliť do 5. volebného obdobia. V týchto voľbách e, bolo 8 prezidentských kandidátov a traja z nich mali najväčšie šance. Pán Museveni, pán Vešiedy a pán Amama Mbabazi. E, premiér ale dostal oveľa menej hlasov, ako sa očakávalo. Pôvodné obavy súvisiace s voľbami sa týkali možných násilností, e, taktiež rovnaký prístup kandidátov k pozornosti médií a tiež e, správnosť postupov registrácie voličov. E, pokiaľ ide o deň volieb samotný, voliči sa aktívne zúčastňovali rôznych volebných podujatí a tiež boli ochotní čakať dlhé hodiny v radoch, aby mohli odvoliť. To bolo naozaj obdivuhodné. Okrem toho, Poprvýkrát v politickej histórii Ugandy prezidentská rozpráva a diskusia so všetkými kandidátmi vrátane um, prezidenta vo funkcii eh, prebehla v médiách. Pre nás je to bežná vec, ale v Ugande to bolo naozaj niečo jedinečné. Na druhej strane hnutie eh, národného odporu a ich eh, dominácia v politickom prostredí mala za následok eh, nespravodlivú, neférovú kampaň a tiež došlo k atmosfére plnej zastrašovania pre všetkých kandidátov. Ehm, Kandidát, ktorý bol pri moci, mal prístup k financovaniu vrátane k verejným médiám a čo nebolo v rovnakej miere dostupné jeho konkurentom nedostatok transparentnosti a nezávislosti e, volebnej komisie, ako aj e, veľmi neskoré poskytnutie e, volebných materiálov v deň volieb v niektorých okresoch, kde bola najsilnejšia opozícia, najmä v hlavnom meste Kampale, znižovali možnosť voličom odhlasovať vo voľbách. Ugandská komunikačná komisia prerušila prístup k sociálnym médiám v deň volieb, čo dosť výrazne obmedzilo slobodu prejavu a prístup k informáciám. Volebná komisia, teda jej predseda, keď ohlasoval predbežné výsledky prezidentských volieb, politické strany ešte stále zhromažďovali informácie od svojich agentov priamo v teréne. Polícia obsadila hlavné sídlo e, strany FDC e, s využitím slzného plynu a tiež zatkla Čiza Besidže a tiež celé vedenie strany. Tieto kroky veľmi výrazne porušili slobodu prejavu. Mm, volebná komisia nie je nezávislá, nie koná transparentne a tiež nemá dôveru všetkých zúčastnených strán. Komisia si veľmi úzko e, vyložila svoj mandát tým, že obmedzila svoju činnosť len na organizáciu technických aspektov a priebehu volieb, nedostatok transparentnosti v rozhodovaní a tiež e, nedostatočné informovanie voličov aj kandidátov o, výsledkoch e, a to včas a rozsiahlo, bolo veľkým nedostatkom tiež. E, táto komisia nebola schopná odkomunikovať konečné výsledky dostatočným spôsobom a preto dosť neštandardne Európska volebná pozorovacia misia zverejnila svoje vyhlásenie v deň po voľbách, kde sme vyzvali e, volebnú komisiu, aby čo najskôr zverejnila podrobné výsledky zo všetkých hlasovacích e, miestností v, z prezidentských aj parlamentných volieb na internete, a to vrátane naskenovaných kópií e, vyhlásení o výsledkoch. Prezident vo funkcii Severy bol vyhlásený za víťaza týchto prezidentských volieb, pričom získal 60,62 eh, hlasov, eh, či za Kisidže opozičný vodca za demokratickú zmenu získal 35,1 a Mam Bazazi eh, bol na treťom mieste z iba 1,39 Volebná účasť bola relatívne vysoká, viac ako 67 pričom na štyroch miestach dokonca 62. Situácia v krajine po voľbách je taká, že sme znepokojení tým, že e, pán Gesiga je ešte stále v domácom väzení bez e, nejakých konkrétnych obvinení. Jeho strana ešte stále čili zastrašovaniu a je zadržiavaná e, organizácia je poznačená e, veľkou kampaňou zastrašovania. Bezpečnostné zložky sú e, ešte stále rozmiestnené v uliciach a bráňa akýmkoľvek protestom. Aké sú ďalšie kroky? Prezidentský kandidát pán Bambazi prosím sa svojho právnika predložil odvolanie Najvyššiemu súdu, kde spochybňuje právoplatnosť výsledkov volieb. E, toto odvolanie e, sa orientuje e, na zvoleného prezidenta, volebnú komisiu a tiež hlavného prokurátora. Táto petícia, toto odvolanie tvrdí, že došlo k 28 porušeniam a práva a k nezákonnému konaniu zo strany prezidenta Museniho a tiež zo strany volebnej komisie, a to vrátane systematického podplácania, nesprávnych vyhlásení o ostatných kandidátoch, taktiež Ehm, zasahovanie do predvolebnej činnosti, taktiež zneužívanie eh, vládnych eh, orgánov bez eh, povolenia, ako aj nedostatok v dodávaní volebného materiálu. Ešte stále čakáme na rozhodnutie Najvyššieho súdu v tejto veci a súd by mal rozhodnúť do 31. marca. A potom predložíme záverečnú správu, konkrétne 18. apríla Toľko teda k priebehu e, volieb. Nebudem e, zachádzať do príliš e, veľkých podrobností um, situácie v Ugande, jej potenciálu. Uganda je veľmi významná africká krajina, rozvíja sa, má mnoho problémov vyplývajúcich zo svojej polohy. Je tam mnoho mladých ľudí, populácia je veľmi mladá a preto sú tam problémy v oblasti vzdelávania, zamestnanosti. Krajina má obrovský ekonomický potenciál do budúcna, ale potrebovala by vládu, ktorá sa bude venovať týmto témam a ktorá si stanoví správne priority pre túto krajinu do budúcna. Ďakujeme veľmi pekne, pán Kukan. Ospravedlňujeme sa zástupcom veľvyslanectva, pani veľvyslankyni. Je nám ľúto, že sme začali bez vás. Vieme, že je ťažké dostať sa dnes do parlamentu. Srdečne vítame zástupcom veľvyslanectva. Teraz dáme slovo Jo Lajnenovi, ktorý eh, viedol parlamentnú delegáciu. Volebná pozorovacia misia Európskej únie, Európskeho parlamentu bola veľmi srdečne privítaná vo Ugande. Videli sme to aj niekoľko dní pred voľbami, aj v samotný deň volieb ľudia dokonca tlieskali, keď sme prišli do hlasovacích miestností. E, boli veľmi radi, že sme sa e, zúčastnili tohto pozorovania volieb. Sedem poslancov bolo súčasťou tejto delegácie. Norbert Neuser tam bol s nami a Videli sme e, tiež e, aj v hlavnom meste v Kampala, aj v ostatných susedných mestách e, dosť dôležité udalosti. To ďalšie mesto bolo Masaka, ja som bol v Džinži. Mladí ľudia nás oslovili s tým, že sme na nesprávnom mieste, že by sme mali byť na vidieku, v dedinách, nie v mestách, že v mestách sa nič nedeje, že by sme mali ísť do dedín. Myslím, že vy ste boli v dedinách a možno je to trochu ponaučenie pre nás, že hlavné mesto je jedna vec, ale vidiek eh, krajiny je úplne iná. Pán Kukan, myslím, že môžem povedať za nás oboch, že sa nám spolupracovalo veľmi dobre. V každom prípade naša delegácia v plnej miere podporuje analýzu eh, stálej misie EÚ. Myslím, že aj naša tlačová konferencia bola vysoko ocenená, bola tam vysoká účasť zástupcov médií. Myslím si, že analýzy Európskej únie aj ostatných aktérov boli dôležité v súvislosti s priebehom týchto parlamentných a prezidentských volieb. Ja by som chcel vyzvať Európsku úniu, aby sa e, aktívne snažila nadviazať e, kontakt s Ugandou Pán Kukan už povedal, že išlo o tretiu takúto pozorovateľskú misiu. Prezident nám hovoril, že sú mladou demokraciou, že sa musí ešte toho veľa učiť. Mali by sme sa pozrieť do našich odporúčaní z roku 2006 a z roku 2011, aké reformy sme odporúčili Ugande už vtedy, aby prebehli v krajine uspokojivejšie demokratické voľby. E, s plutovaním sme museli skonštatovať, že veľmi málo z našich odporúčení z roku 2011 sa naozaj aj v praxi splnilo. Práve naopak. Právny rámec obmedzuje čas volieb, taktiež skrátil čas na predvolebnú kampáň Taktiež sa zvýšili e, registračné poplatky pre kandidátov v prezidentských a parlamentných voľbách a e, taktiež vzniklo 52 nových volebných okrskov. Dopočuli sme sa od niektorých kandidátov, e, že zvýšenie poplatkov už bolo samo o sebe prekážkou pre mnohých, aby sa vôbec uchádzali o post v tých voľbách. Taktiež e, došlo k e, pochybným krokom vo financovaní kampane, e, ba dokonca došlo údajne k skupovaniu hlasov. Neviem, či by sa to dalo dokázať, ale údajne sa na to použili dokonca štátne prostriedky, ktoré nasadila štát, vládna strana v predvolebnej kampanii. A ďalšia vec, ktorá ma to zarazila, je, že verejnoprávna televízia v hlavnom vysielacom čase, v správach, prezidentský kandidát na mal 11 hodín k dispozícii a hlavný opozičný kandidát mal iba 4 minúty k dispozícii. Teda rozhodne to neboli rovnaké podmienky pre všetkých v komunikácii v rozhlase tiež nemali všetci rovnaký prístup k vysielaciemu priestoru um, a boli tam uh, podobné rozdiely ako v tejto televíznej debate 11 hodín a 4 minúty. Nebudem to opakovať všetko, čo už spomenul pán Kukan. Mm, myslím, že keď dostaneme záverečnú správu, mnoho z našich odporúčaní uh, sa v nej bude opakovať, pretože v krajine naďalej pretrvávajú tie nedostatky. Uganda je veľmi živou krajinou, e, sú tam veľmi priateľskí ľudia, e, populácia je veľmi mladá a zohráva veľmi významnú úlohu táto krajina v celom tomto regióne Afriky. Ja som sa napríklad dopočul jednu pozitívnu informáciu a síce, že mnoho utečencov zo Somálska, z Južného Sudánu, z Burundi, z Konga, z Čadu je v Ugande a nemajú tam s nimi tie isté problémy, ako máme my tu v Európe. To je teda pozitívny príklad. Dokonca dostali k dispozícii aj mm, pôdu na to, aby mohli začať eh, sami hospodáriť. Teda spolu s touto kritikou by sme mali zároveň povedať, že Európska únia by mala eh, sa viac angažovať aktivnejšie v tejto krajine. Myslím, že sa onedlho eh, uskutočnia aj ďalšie voľby a občianská spoločnosť by mala využiť túto situáciu na to, aby sa situácia v krajine zlepšila. Ďakujeme pekne obom kolegom. Súčasťou našich opatrení na podporu demokracie sa snažíme v tomto novom parlamente nadviazať intenzívnejšie kontakty, nielen pozorovať voľby a vrátiť sa o 5 rokov znovu. Chceme udržiavať kontakt s takýmto novozvoleným parlamentom. Pani veľvyslankyňa, chcete sa ujať slova už teraz? Dostali sme v písomnej podobe vaše vyhlásenie, nemusíte ho teda celé prečítať. E, ďakujem, pani predsednička. Máme tu e, zástupcu Uganského parlamentu. On teda prednesie svoje vyhlásenie v mene uganskej delegácie. A dobre, nevedeli sme, či naozaj príde pán zástupca parlament, predsedu parlamentu alebo nie. Srdečne vás vítame. E, i thank you for giving my delegation the opportunity to participate in this meeting and dialogue with honorable... Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že máme možnosť viesť dialog s poslancami Európskeho parlamentu. Minulý rok, pani predsednička, som dostal, som prijal delegáciu eh, z Európskeho parlamentu vo svojej kancelárii E, vtedy prišli do našej krajiny predbežne vyhodnotiť, čo bude potrebné viesť e, volebnú pozorovateľskú misiu. Vyjadrili ste sa vtedy, že máte isté pochybnosti o dianí v Ugande. Táto predbežná informácia, teda predbežné informácie, ktoré ste mali, e, naznačovali, že sa nedodržiavajú zákony v praxi, že nepanuje v krajine priesnivá situácia a že E, teda bude potrebná volebná pozorovacia misia. Sme radi, že ste napokon túto misiu vyslali a to podnetilo aj túto diskusiu. Ak by ste totiž neboli prišli pozorovať voľby, zrejme by sme nemali ani čo teraz hovoriť. Teší ma teda, že ste sa rozhodli vyslať volebnú pozorovateľskú misiu do Ugandy. Mm, účastníci tejto misie e, videli priamo v našej krajine e, dianie v priebehu volieb, taktiež predložia svoju správu Eh, Uganda oceňuje dialog eh, ako aj porozumenie eh, vo veciach, ktoré sú našim spoločným záujmom. Čo sa týka konkrétnych tém, ktoré sa objavujú v správe, chceli by sme sa vyjadriť nasledovne. Volebná komisia Uganskej republiky sa snažila vytvoriť priazme prostredie na to, aby uganskí voliči sa mohli zúčastniť volieb, ktoré prebehli vo februári a v marci tohto roka. Uganda je mladou krajinou, mladou demokraciou a jej inštitúcie sa postupne e, zosilňujú a stávajú sa čoraz živšími, demokratickejšími. Uganda e, prijala mnoho volebných reforiem, aby sa e, zlepšila demokracia a my sme sa pred každými voľbami snažili uskutočniť reformy, reformy volebného systému už od 90. rokov. V roku 1996 eh, prebehli prvé voľby po schválení novej ústavy. Eh, eh, schválili sa reformy v roku 1995, teda tesne pred týmito voľbami. Pred ďalšími voľbami v roku 2001 boli uskutočnené ďalšie reformy v roku 2000 a takisto aj boli prijaté reformy roku 2005 a ja som tedy mal tú čest predsedať parlamentnému výboru, ktorý odsúhlasil e, celý rad rôznych reforiem, e, ktoré sa snažili zlepšiť životné podmienky ľudí v krajine. V roku 2010 bolo schválených e, viacero reforiem volebného systému a taktiež česne pred týmito voľbami, ktoré práve teraz prebehli. Ja ako podpredseda parlamentu som bol svetkom toho, ako sa schváľovali tieto reformy. Za každým totiž pri priebehu volieb e, sa odhalujú nové nedostatky, ktoré je potrebné opäť pokryť ďalšími reformami. Teda toto úsilie naďalej pokračuje. Dosť nás teda prekvapuje, keď po tomto roku, keď sme čuli veľkému tlaku prijať reformy, my sme e, sa snažili presadzovať reformy v celej krajine. Viedli sme širokú kampaň, Niektorí nechávali, prečo sa vyvíja takýto tlak, e, spôsobovalo to obavy a tlaky. Predvolebné reformy totiž boli e, bežným zvykom v našej krajine a preto obavy a tlaky neboli opostatnené. Európska únia by celkom iste e, mala podporiť takýto prístup, pretože je v súlade aj s jej hodnotami. V roku 2005 Celkom si ste spomínate, že pred e, júlom 2005 Uganda e, sa e, držala systému referenda, ktorý nebol poznačený jednotlivými politickými sílami. V snahe zvyšiť demokratickosť nášho procesu sme prijali isté rozhodnutia, aby sa systém zmenil. Dialóg s ľuďmi, ktorí hovorili, že Uganda už nemôže postupovať ďalej takouto, e, takouto cestou. A toto naďalej pokračuje medzi vládou a medzi občianskou spoločnosťou. V ústave máme také, takýto rámec pre tento interpolitický eh, rámec. My sme diskutovali o tom, čo sa udialo. Oni majú svoju kanceláriu a všetky tieto strany politické v Ugande sú tam zastúpené a vyslovujú sa za demokraciu v Ugande. Takže tento eh, rozhovor ďalej pokračuje a minulý rok sme naozaj zlepšili zlepšili volebný systém a toto bolo zlepšené, Boli zlepšené parlamentárne zákony. E, tento zákon bol vylepšený, pretože toto je zákon, ktorý umožňuje miestne voľby, lokálne voľby a všetky osoby, ktoré sa venovali revízii týchto zákonov, dbali na to, aby sme naozaj tieto voľby zlepšili. Vo februári 2016 potom boli boli realizované voľby, ktoré, boli miero, ktoré prebiehali mierovo a spravodlivo na základe týchto zákonov. A my sme sa, toto boli e, e, logistické e, výzvy, napríklad distribúcia volebných lístkov a týchto všetkých materiálov, ktoré však našťastie boli rozdané zavčas, aby sme neprišli, aby neprišlo k prieťahom. Takže tieto mm, tieto, v niektorých prípadoch tieto volebné lístky neprišli na čas a potom sa volebná komisia ospravedlnila verejnosti a normálny čas bežný bol e, do 16. hodiny, ale títo ľudia, ktorí neobdržali volebné lístky včas, mali predlžený čas hlasovania o 2, 2 hodiny. E, takže niektorí členovia parlamentu sa e, zúčastnili tohto procesu až 9. marca. Niektorí boli zvolení až e, vlastne tento piatok. Takže je to pokračujúci pro- proces, ktorý sme pozorovali a sledujeme, čo sa udialo a čo sa deje v Ugande doteraz ako prezident eh, Jorej Musavini eh, bol eh, vyťazom týchto volieb a obdržal celkových hlasov 60,7 a jeho opozičný partner obdržal 35,37 Takže my vítame odporúčania týchto volebných pozorovateľských misií, napríklad pozorovateľskej misie Commonwealthu a naozaj sa venujeme dobrému hlasovaniu. Pokiaľ ide o záujem v národnej bezpečnosti, ktorý je oprávnený e, verejný záujem a tu je povinnosť a zodpovednosť Ugandy, aby chránila svojich občanov a ich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 Takže akékoľvek náznaky spravodajských služieb, ktoré hovoria, že, tu boli že tento mierový proces bol prerušený, že ľudia e, chceli byť e, násilní alebo že budú zneužívať sociálne médiá alebo iné fóra na to, aby prerušili tento proces, že ľudia e, by mali využívať rádio, aby prerušili tento mierový proces, ako to bolo v susednej krajine Takže <clears throat> títo ľudia, ktorí mali na starosti bezpečnosť, sa postarali o to, aby k takýmto prerušeniam neprišlo. A tiež sme konštatovali, že napríklad e, sociálne platformy boli zablokované v určitých oblastiach a tiež tu boli nejaké obmedzenia, ktoré boli zákonom povolené. Ale toto bolo za účelom naozajstnej ochrany ľudu Ugandy, aby sme chránili našich e, občanov. Zakladalo sa to na e, výsledkoch spravdajských služieb, ktorí hovorili, že by mohlo prísť k určitým prerušeniam. E, takže komunikačná komisia Ugandy, ktorá sa zaoberala jurisdikciou o všetkých týchto elektronických a sociálnych médiách, e, sa z, vydala takýto zákon, e, ktorý mal naozaj e, byť prepojený na vnútroštátnu bezpečnosť a právne obmedzenia aby sme prerušili takéto trestnoprávne činnosť, trestné činnosti. Uganda je jedna z krajín, kde sloboda e, prejavu a sloboda tlače je na najvyššej úrovne. My máme tu práva, máme tu základné práva a ľudia, občania majú prístup k informáciám. Policajné zložky tiež prevzal a orgány činné v trestnom konaní ochraňujú e, majetok občanov a e, v rámci týchto policajných zložiek sme zabraňovali um, zločinu a momentálne je to transparentnejšie a populárnejšie. Uh, Takže tu máme e, politiky, ktoré od svojho e, zavedenia v roku 1989 e, sú stále populárnejšie, aby neprichádzalo k nesprávnej interpretácii ochrany pred zločiny. Takže tu ide o prevenciu pred zločinom, ale oni chceli aktívne šíriť mier a stabilitu v Ugande. A preto e, majú jasný právny rámec, kde vláda pripravila memorandum pre vládu, aby zvážila cieľ, ktorý sa týka autorizácie a schválenia takýchto e, zákonov. V októbri 2014 e, ugandská polícia e, slávila 100 rokov od svojho založenia a e, odvtedy zavádzajú tieto mechanizmy na predchádzanie zločinov a toto je veľmi dôležité, pretože počet ľudí sa z ňou stále zvyšuje, ktorí momentálne síce nemajú čo robiť, nemajú zamestnanie, ale mm, oni vykonávajú dobrovoľne túto prácu a teda sa zúčastnili dobrovoľne. Ehm, e, teda e, policia postupuje podľa zákona, profesionálne a zabránila extrémnym provokáciám a tí, ktorí ste mali možnosť pozorovať e, voľby v Ugande a videli ste, čomu čelila Uganda v polícii, akým provokáciám a ak by tak neboli učinili, tak e, som, bol, tak som presvedčený, že e, situácia by bola oveľa horšie. A tieto, tieto orgány a tieto policajné zložky neobťažovali eh, predstaviteľov médií a oni sa zúčastňovali buď vyšetrovania, ale, ale to predtým, eh, pred mm, súdnym dvorom. Takže nie je pravdou, že by títo obmedzovali médiá. Oni aktívne a veľmi úzko spolupracujúc, konštruktívne eh, spolupracovali s médiami ešte pred voľbami na, naopak, ako to tvrdila propaganda, oni dodržiavali zákony a spolupracovali s nimi. Napríklad, keď jeden z, z prezidentských kandidátov pred e, voľbami sa snažil paralizovať bežnú, či, bežnú činnosť mesta. Tento konkrétny kandidát mal stanovenú cestu, ktorou mal ísť. Boli tu on trval že, na tom, že pôjde cez mesto a ľudia zatvárali obchody, spôsobilo to veľký zmetok a to bola tiež súčasť tejto zodpovednosti, ktorú sme mali pred voľbami. Táto volebná komisia je, je mm, ústavným telesom a jej nezávislosť je stanovená ústavou. A komisia e, stanovila svoju nezávislosť. Napríklad, keď e, v Luzíre to je naozaj väzenie s najvyššou bezpečnosťou a tam vtedy generálny prokurátor povedal, že že tam boli určité nedostatky, tak napriek tomu bo, mohol byť tento prezident nominovaný normálnym spôsobom a to jasne hovorí o nezávislosti e, tejto komisie. E, čas, e, keď sa počítali hlasy, e, tak e, toto bolo decentralizované a bol tu elektronický proces. V čase teda, keď sa zbierali a počítali hlasy, e, tak boli tam agenti, ktorí mohli, agenti, ktorí mohli sledovať tento proces a na policajných staniciach boli zapečatené obálky, kde bolo potvrdené ďalším úradníkom, že sú to správne výsledky. Tieto výsledky boli oznámené volebnou komisiou a poskytli tieto výsledky na týchto policajných staniciach. Dodnes je táto, plat, tá, táto webovská stránka volebnej komisie dôležitou platformou, kde sa oznamujú výsledky e, volieb. Lepšia technológia bola zavedená touto e, volebnou komisiou, ktorá umožňuje lepšiu transparentnosť a boli tu aj biometrické, bolo biometrické hlasovanie a tieto technológie boli, e, umožnili rýchlejšie a správne deklarácie výsledkov, prehlásenie výsledkov do 48 hodín, ktoré boli zverejnené na webovskej stránke a takisto tam bolo uvedené aj rozčlenenie e, táto rezolúcia poskytuje aj podrobnosti um, a ako aj táto misia potvrdila, boli tu, pripraven, boli tu poskytnuté prípravné akcie, aby umožnili urýchlené a efektívne zrátanie hlasov a keď prišla pozorovateľská misia, myslím si, že e, povedali, že boli sme na to dostatočne pripravené. momentálne e, každý, kto by chcel mm, hovoriť niečo proti e, týmto oprávneným, teda opra, op, oprávnenosti hlasovania e, môže to nahlásiť na e, súdnom dvore a súdny dvor potom e, zváži vôľu ľudu. Akákoľvek správa o tom, že by tu bolo obmedzené právo hlasovania, že by tieto neboli riešené na súdnom dvore. Je pravdou, že naša polícia nevstúpila do žiadnych nekorektných akcií a ak by niekto e, tvrdil opak, tak chce porušiť e, práva našej krajiny. E, takže my vítame pozorovateľskú misiu ktorá napomohla našim občanom a pozorovateľom prispieť k transparentnosti. Je tu viacero faktorov, ktoré sa týkajú žien počas e, volieb. Tieto faktory sa týkajú všetkých žien na celom svete, nezávisle od toho, aký je tu e, ľudský rozvojový index, ale predovšetkým sa to týka chudobnejších krajín. Aj keď Uganda nie je bohatou krajinou, je to krajina, ktorá umožňuje ženám zúčastňovať sa na politike a jej prioritou je e, ďalšie vzdelávanie e, dievčat. A potom e, tieto nominačné poplatky, O tom sa hovorilo aj v parlamente v Ugande toto je krok správnym smerom a v niektorých e, rozvojových krajinách a v rozvinutých krajinách sa toto musí, si toto musia uvedomiť a toto hovoril aj e, pozorovateľský výbor z E, východnej Afriky, kde sa hovorilo aj o tom, že predovšetkým ženy boli e, v tomto volebnom procese v Ugande. Mm, ženy majú takéto práva a aj európska e, pozorovateľská misia potvrdila, že v týchto volebných postupoch hrali veľmi dôležitú úlohu aj ženu a tiež sme sa snažili zlepšiť účasť aj e, osôb, ktoré sú handicapované. Takže na záver ja by som len chcel zopakovať, že ugandská vláda chce sa na tomto dialógu naďalej zúčastňovať a toto sú záležitosti vo vzájomnom, e, vzájomného záujmu. Ďakujem veľmi pekne zástupcovi predsedu parlamentu, kolegovia, kolegyne, kto sa chce vyjadriť Norbert Neusser, ktorý bol e, členom misie. Ďakujem pani predsedajúca, predsednička. Teraz e, sme si vypočuli vyhlásenie delegácie z Ugandy a na základe toho by sme si mohli myslieť, že všetko bolo v poriadku a dobre. Ja musím povedať, nie všetko bolo dokonalé, ale mnohé veci boli dobré a videli sme s našou pozorovateľskou misiou, že došlo k mnohým pokrokom. Počas tlačovej besedy a počas rozhovorov so žurnalistami sa uvádzalo často mm, sa uvádzala často tá otázka, či je pohár poloplný alebo poloprázdny. A my sme spoločne prišli k názoru, že ten pohár je poloplný v každom prípade. Čiže uh, vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že vlastne pozorujeme proces, ktorý je pozitívny. Chcem sa poďakovať kolegom Kukanovi a Jo Lajnenovi, ktorí odviedli vynikajúcu prácu. Najmä pripomienky kolegu Kukana a jeho práca v Ugande e, viedla k tomu, že sa vybudovala k nám veľká dôvera. Mali sme možnosť v krátkosti sa stretnúť s tými troma najdôležitejšími prezidentskými kandidátmi a v predvečer volieb e, sme e, sa stretli s muzeveným. Um, vyhradil si čas na delegáciu Európskeho parlamentu a bola to veľmi dobrá výmena informácií. No a musím sa poďakovať aj nášmu personálu, našim spolupracovníkom, ktorí uh, veľmi úspešne s nami pracovali. E, bolo samozrejme pár ťažkých okamihov. Naša delegácia bola znepokojená veľmi počas menších e, nepokojov e, v meste, ale napriek tomu všetko dopadlo dobre. Naša misia pomenovala samozrejme určité nedostatky celého procesu, sociálne médiá, Napríklad je potrebné, aby e, sa s celou situáciou zachádzalo odvážnejšie podľa mňa. Hovorilo sa o úlohe volebnej komisie. Tam sme videli málo pokrokov, keď to porovnáme s rokmi 2006 a 2011. Ja si myslím, že nová volebná komisia by mala mať väčšiu nezávislosť, mala by E, pracovať vo väčšej nezávislosti a mala by byť e, angažovanejšia ako tá súčasná. No a také udalosti, ako počas volieb napríklad, že volebné podklady meškali dve hodiny, kým dorazili do volebných miestností, to sa nemôže stať. V Európe každá volebná komisia by musela odstúpiť, keby sa také niečo stalo ale napriek tomu tá volebná komisia je stále v úrade. A, ale samozrejme pozorujeme už určité pomalé zmeny v te, v, vo volebnej komisii. Aj to je potrebné poznamenať. A boli sme trochu prekvapení aj um, vystrašení, že pán veziče, za krátky čas, čo sme tam boli, bol trikrát zatknutý, respektíve e, bol poslaný domov. Ja chápem trochu ugandskú vládu, ktorá povedala, že došlo k provokáciám, že Beziče e, robil určité provokácie, ale napriek tomu si myslím, že um, tu na ten štát by mal byť trochu suverenejší, um, mal by vedieť lepšie s takýmito udalosťami zaobchádzať. Pozitívne chcem zdôrazniť to, že cez víkend e, pred voľbami prebehla debata kandidátov, akú som v takom kontexte ešte nikdy nezažil. 4 hodiny trvala a bola prenášaná naživo. Bola to diskusia so všetkými 8 kandidátami a e, to bol jasný dôkaz toho vlastne, ako Uganda funguje a vidno to aj na symboloch, ktoré sme videli, pretože 8 kandidátov e, si vlastne po tej diskusii podalo ruky a spoločne sa pomodlili a zaspievali národnú hymnu. A to poukazuje na to, že v Ugande už prebieha určitý zjednocovací proces, ktorý je naozaj pozoru, pozoruhodný. E, takéto symbolické gesta sú dôležité a ukazujú, že Uganda je na dobrej ceste. A ako Európska únia a Európsky parlament musíme oceniť úlohu, ktorú zohráva Uganda a prácu, ktorá, ktorú robí. Po občianskej vojne sa Uganda stala stabilným faktorom v Afrike a naša spoločná práca by mala sa orientovať tým smerom, že by sme mali posilňovať ďalej tento stabilizačný proces. Keď sa pozrieme na to, ako sa vyvíja demokracia, polovica osob v Ugande nemohla voliť, pretože nemá ešte 18 rokov. Takže vidíme, že tá krajina má obrovský potenciál, ale zároveň je to a bude to v budúcnosti aj výzva toto mladé obyvateľstvo. No a to je ďalší odrazový mostík našej spolupráce. Takisto sa spomínala spolupráca s mimovládkami. E, tá by mala byť posilňovaná v budúcnosti, pretože to je práve to, čo napomôže ďalšiemu demokratizačnému procesu. Vo všeobecnosti, myslím, môžeme povedať, že voľby e, majú jasného víťaza. Počas volie bola krajina relatívne pokojná a teraz e, budeme ďalej na európskej úrovni spolupracovať s Ugandou. Ďakujem. Ďakujem, Norbert. Už sa nikto nehlási, takže dostane slovo Stefan Auer za ESVČ. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za prezentácie. Ďakujeme za príspevok zástupcovi predsedu Ukanského parlamentu. Ďakujem pánovi Kukanovi, hlavnému pozorovateľovi, za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol počas pozorovateľskej misie. Jeho práca mala veľmi jasnú líniu a veľmi úzko spolupracoval s delegáciou EP pod vedením pána Jo Leinena. Misia bola vlastne v teréne od decembra a ostane v Ugande do uzavretia prípadu na Najvyššom súde, ktorý má vlastne posúdiť volebný proces. Je to jasný dôkaz toho, že Európska únia podporuje kontinuálne demokraciu v Ugande. Vzali sme na vedomie nedostatky, ktoré sú e, spomenuté v predbežnej správe pozorovateľskej misie najmä pokiaľ ide o zastrašovanie voličov, nerovný prístup k médiám a k zdrojom medzi jednotlivými kandidátmi, nedostatočná nezávislosť volebnej komisie a takisto neskore doručenie volebných e, lístkov do mnohých voličských miestností, čím sa vlastne znížil počet voličov. No a blokovanie sociálnych médií, a toto, toto tu už bolo všetko spomenuté, takisto máme veľké obavy, z násilných zásohov polície pred Fórom pre demokratickú zmenu a takisto hlavný opozičný kandidát doktor Kiza Beseči bol e, poslaný do domácej väzby a um, doktor Beziči vlastne nebol uh, zatiaľ z ničoho obvinený, takže vyzývame, aby bol okamžite prepustený. Uganské orgány musia zohrávať svoju primeranú ústavnú úlohu a takisto vyzývame, vyzývame všetky strany, aby nepodnecovali na násilie a aby riešili volebné spory dialogom a právnymi prostriedkami. Sme veľmi radi, že zastupca predsedu Ugandského parlamentu je dnes medzi nami, aby si vypočul prezentáciu pána Kukana. Ďakujeme aj za váš vlastný príspevok. Vaša prítomnosť je dôkazom toho, že Uganda našej spolupráci pripisuje veľkú dôležitosť a my veľmi si želáme naďalej spolupracovať s vami a s ugandskými orgánmi. Výsledky pozorovateľskej volebnej misie potvrdili, že je potrebné sprevádzať reformy, ktoré obnovia dôveru voličov v orgány. ESVČ sa teší na záverečnú správu, ktorá bude obsahovať aj odporúčania pre všetky strany, ktoré spolupracujú na organizácii volieb v Ugande. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predsednička. Ďakujem. Máme tu aj komisiu. Pani Kiri Baldi z DG Devko, chcete niečo dodať? Nie? Dobre. Takže toľko k voľbám. Pán Kukan, chcete ešte uzavrieť to, čo sme počuli od zástupcu predsedu parlamentu alebo SVČ? Ďakujem. Uh, maybe two or three remarks to have pár pripomienok, aby sme si ešte skompletizovali celý obraz. Keď hovoríme o Ugande, ja som nespomenula, ale je to dôležité, že Uganda zohráva v regióne veľmi aktívnu úlohu a to poz- pozitívnu. Prináša politickú stabilitu do Južného Sudánu, do Somálska alebo stabilizuje situáciu v Burundi. A to je naozaj niečo, čo musíme veľmi oceniť. To musíme povedať nahlas. Chcem spomenúť takisto, že v Ugande pracuje veľa medzinárodných pozorovateľov a chcem povedať, že my sme spolupracovali veľmi dobre. E, konali sa dve stretnutia, ktoré boli kvalitne vedené a mm, my sme vnímali samozrejme tie voľby trochu odlišne, ale výmena názorov bola samozrejme v každom prípade dobrá a to bol dobrý prvok. No a pokiaľ ide o prítomnosť zástupcu predsedu Európskeho parlamentu, som veľmi rád, že je tu medzi nami. Ja som ho pozorne počúval a pochopil som veľa vecí, ktoré ste povedali. Boli tu ale niektoré veci, ktoré ste nespomenuli a ja chápem prečo. Ja chápem, že sú tu určité obavy o bezpečnosť. N- nie všetko sa dá ale vysvetliť obavami o bezpečnosť, najmä ak sa uvádzajú argumenty, že aby sme sa niečomu vyhli, musíme použiť rozviedku, rozviedkové informácie alebo tajnú službu. Ehm, toto ma nepresvieča. A ja by som ehm, ocenil z toho, čo ste povedali, najmä váš opakovaný záväzok viesť dialog s Európskou úniou. Som veľmi rád, pretože Uganda je partnerom EÚ a my si želáme silné partnerstvo a um, aby sme naozaj mohli mať takéto partnerstvo, musíme hovoriť otvorene o veciach a to je jediný spôsob, ako pomôcť eh, ugandskému ľudu. Takže teším sa na pokračovanie tohto dialogu. Took... Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto diskusie aj tejto cesty. Máme eh, snahu naďalej podporovať a partnerstvo s Ugandou. Chceme vás podporovať vo vašom demokratickom procese. My sme eh, v Európe prešli tou ťažkou cestou. Presvedčili sme sa o tom, že výsledkom eh, aj týchto ťažkých zmien a reforiem je lepší život pre našich ľudí. Želáme vám veľa úspechov vo vašej ďalšej práci. Dúfam, že sa nám bude dariť spolupracovať v budúcnosti. Ďakujeme. Týmto sa dostávame k poslednému bodu na našom programe, konkrétne k bodu 11. Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o spolupráci e, v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritániou. Myslím, že je odporúčanie podporiť túto dohodu. Dávam e, slovo nášmu spravodajcovi, pánovi Koraovi, ktorý vypracúva stanovisko v nášho výboru come diceva, come diceva la Presidente, un report corto dove, ci possiamo, dove possiamo semplicemente dire... Ako už povedala pani predsednička, bude to relatívne krátka informácia, pretože e, zaujímame stanovisko iba kladné alebo záporné. Je mi ľúto, že je tu už tak málo kolegov prítomných. Ide tu o dohodu o rybolove s Mauretániou. E, e, isté, že k tomu môžeme iba zaujať postoj, ale podľa mňa bolo na mieste diskutovať e, o tom, ako vôbec fungujú e, tieto stanoviska vo výbore DV a tiež správy parlamentu k dohodám o rybolove. Máme totiž článok 99, e, ten bol uplatnený od roku 2009, odvtedy môžeme zaujať iba kladné alebo záporné stanovisko, to je podľa mňa problém v našej práci. Aj je to v rozpore s demokratickou kontrolou vzhľadom na to, čo tu navrhuje komisia. Hovoríme o Mauretánii. V tomto prípade je to e, problémová krajina, chudobná krajina, kde rybolovné dohody majú veľký význam. Myslím si, že sa síce nemôžeme vyjadriť k obsahu, môžeme iba e, zaujať kladné alebo záporné stanovisko. Je to dôležité, mali by sme to podporiť, ale bolo by podľa mňa bývalo dobré, ak by náš výbor sa mohol vyjadriť aj k obsahu tejto dohody. Mauretánia je totiž eh, krajinou, ktorá potrebuje našu eh, pozornosť a našu pomoc. Chcem sa opýtať pani predsedničky, či by na konferencii predsedov výborov na to nemohla upozorniť, konkrétne na to, eh, že sa uplatňuje tento článok. Ja si myslím, že by možno bývalo vhodné prostredníctvom článku 53 požiadať e, o to, aby sme mohli aj spolu s výborom pre rybolov e, rokovať o týchto rybolovných dohodách, pretože aj výborov pre rybolov sa môže vyjadriť iba kladne alebo záporne k týmto dohodám. To je vlastne všetko z mojej strany. Čo sa týka obsahu, dohodu podporíme, ale čo sa týka metódy postupu, myslím si, že to je dosť problém, ale by sme sa snažiť ho napraviť. Ďakujeme pekne. A viem, že tento postup súhlasu je takto nastavený. Nemôžeme e, stanovovať žiadne podmienky, e, že podporíme dohodu iba ak, ale môžeme vyvíjať um, istý tlak predsa len eh, a je napríklad v dohode eh, TTIP sa napokon bude iba hlasovať za alebo proti. Ani tam nemáme žiadny manevrovací priestor. Ak chceme, aby nám komisia niečo vysvetlila, môžeme ju požiadať konkrétne. Nemusíme to prebrať s rýchleným postupom. Ak nás tomto podporí výbor pre rybolov, aj v prípade mnohých iných dohôd sa nám podarilo predsa len presadiť niektoré naše želania vyvíjať parlamentný tlak, aj keď e, v konečnom dôsledku zaujímame iba kladný alebo záporný postoj. Nemyslím si, že by sme mali túto možnosť za alebo proti vnímať len tak, e, že tomu nemôžeme zaujať žiadne stanovisko. Myslím, že možnosti predsa len máme. Možno ešte by sme o tom mohli pohovoriť na schôdzi koordinátorov. Aj v dohode TTIP, ako som už povedala, zaujímame iba konečné stanovisko za alebo proti a je dohoda TISA. Všetky e, dohody o obchode napokon e, sa preberajú v takomto postupe súhlasu. Nevidím, že by sa niekto žiad... hlasil o slovo. V tomto bode mm, máme tu komisiu. Nech sa páči. Pán Berg, nech sa páči. Chcete sa vyjadriť? V Mauretánii? Chcete sa opýtať na niečo konkrétne, pán Korao? Ja som chcem povedať, že by bolo lepšie, keby sme mohli diskutovať eh, v celom výbore a nie len sa vyjadriť za alebo proti. A to isté sa týka aj eh, dohody TTIP. Ja si nemyslím, že to je správne, že v končnom dôsledku máme iba možnosť vyjadriť sa za alebo proti. Podľa mňa tento postup eh, nie je v poriadku. Ignacio, ty si tu nebol v minulom volebnom období, e, došlo k reforme v týchto dohodách o rybolove, sú o mnoho priaznivejšie k rozvoju. V takomto formáte tu vo výbore máme k dispozícii aj komisiu a ak chceme klásť nejaké konkrétne otázky, je možnosť o nich diskutovať aj s komisiou. Môžeme viesť dialog e, aj spravodajca s komisiou sám ak nás odpoveď neuspokojí, môžeme požiadať ďalšiu otázku. Teda času nie je málo v prípade potreby. Chcete sa prosím k vyjadriť k dohode s Mauritániou? Alebo možno aj k dohode, k dohodám o rybole vo všeobecnosti, vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo. Ďakujem pekne za slovo. Budem sa snažiť nehovoriť príliš dlho, ale budem sa snažiť stručne a poskytnúť aspoň mierne objasnenie k tejto téme dohod rybolové. rybolove. Nebudem sa vyjadrovať k postupe, ktorý je v platnosti. Ako už povedala pani predsednička, dodržiavame pravidlá a držíme sa zmluvy. E, avšak v prípade tejto dohody je priestor diskutovať e, napríklad aj dnes večer. Veľmi často sa o tom diskutuje vo výbore pre rybolov sme k dispozícii poslancom Európskeho parlamentu aj e, v rámci bilaterálnych stretnutí na menších e, fórach a tak ďalej. Chcel by som len zdôrazniť, e, že táto dohoda o rybolove je naozaj veľmi dôležitá. V tomto prípade ide o prvú svojho druhu. Je tam rozpočet 55 miliónov eur E, to je suma, ktorá môže krajine veľmi výrazne pomôcť. E, tiež sa to dosť e, veľkej časti pokrie z európskych fondov, taktiež bude možné poskytnúť ochranu živočišných druhov a tiež krajina získa prístup na naše trhy. My sme veľmi radi, že sa nám podarilo obnoviť rokovania s Mauretániou vzhľadom na to, že došlo k niekoľkomesačnému prerušeniu minulý rok. Táto dohoda by nám teda umožnila uh, Eh, dosiahnuť eh, podpis tejto dohody a podporovať eh, rybolov spolupráci s Mauritániou a prispieť k ďalšiemu rozvoju tejto krajiny. Čo sa týka našich východí z týchto rokovania, vychádzali sme najmä z dvoch vecí. Jednak udržateľnosť zdrojov. Tu sme boli naozaj veľmi opatrní v snahe podporiť rybolov, najmä v prípade druhov, e, o ktorých vieme, že existuje prebytok. Napríklad e, lov niektorých hlavonožcov sme nechceli povoliť, vzhľadom na to, že sa už prekročili kvóty. Ďalej sme e, znížili kvóty malých pelagických druhov. To sa týka napríklad sardiniek, makrel a podobne konkrétne 300 tisíc tón z e, predchádzajúceho obdobia e, na 247 tisíc tón v tomto období. Sú to teda e, zdroje, ktoré sú dosť výrazne obmedzené. My sa snažíme postupovať opatrne v prípade iných druhov, ako napríklad tuniak, alebo aj iných druhov. Tu sme zvýšili kvantity. V krajnom prípade chceme vytvoriť aj možnosti e, lovu nových druhov, e, ak nám to povolia odborné štúdie a ak maritánsky partnery budú tiež za. Čo sa týka valeur de l'accès je passé de 67 millions d'euros. Čo sa týka výhodnosti, e, zúrazňujem, že tu ide o sumu 55 miliónov eur, teda sme o mnoho bližšie tej reálnej ceny rýb, Snažili by sa zohľadniť aj prispôsobenia, ktoré sa vzťahujú na množstva vylovených rýb. Snažíme sa postupovať o mnoho rozumnejšie ako v minulosti. A čo sa týka aspektov rozvoja, vy sa totiž venujete práve aspektom rybolovu, eh, tak aby sa pristupovalo k riadeniu zdrojov rýb eh, čo najspravodlivejším spôsobom, eh, aby sme podporovali miestných eh, rybárov a rozvoj celého tohto rybárskeho sektora a v kontexte udržateľného rozvoja. Chceli sme zvýšiť prístup z 3 miliónov na viac ako 4 milióny eur v tomto smere. A tu sme vychádzali aj z podmienok, ktoré sa vzťahujú na správne nakladanie s prostriedkami. Teda tieto prostriedky budú viazané na plnenie istých konkrétnych kritérií, Vychádzali sme nedávneho auditu e, dvora auditorov o takýchto konkrétnych podmienkach. Toľko teda v krátkosti, čo sme vychádzali v našich e, rokovaniach. Myslím si, že táto dohoda je stabilnejšia ako v minulosti. E, vzťahuje sa na 4 roky, nie na 2 roky ako v minulosti. Myslím, že by nám to poskytlo o mnoho pevnejší právny rámec a tiež sa tým docieli mnoho vylepšení v technickej odbornej oblasti. Chcem ešte zdôrazniť, že tu máme e, dva aspekty, ktoré sú veľmi relevantné pre rozvoj tejto krajiny. Jednak zamestnanosť e, mauretánskych námorníkov, rybárov, konkrétne 60 z nich bude miestneho pôvodu. Isté, že e, musíme ešte popracovať na tom, ako sa vypočíta týchto 60 bude sa to preberať na združenom výbore koncom apríla a ďalej, čo sa týka um, povinnej o povinného podielu um, na celkovej spotrebe rýb vo výške 2%. Chceme totiž vykryť aj miestne potreby konzumácie rýb, aby sme neuchodobnili celkové zdroje tejto krajiny. V tomto smere toľko teda k tejto dohode, ktorá podľa nášho názoru je vyvážená. Vám, vaša eh, správa, pán spravodajca, odporúča eh, odsúhlasiť túto dohodu. My za to ďakujeme a dúfame, že Európsky parlament bude spokojný so znením vyjednanej dohody. Ďakujeme pekne aj za tieto e, širšie vysvetlenia a tiež e, aj za vysvetlenie zmienku, ktorý možno došlo. Zajtra sa bude hlasovať, e, sú tam isté časové obmedzenia. Budeme sa snažiť do budúcna trošku vylepšiť nás prístup k týmto nástrojom ak si to bude aj celý výbor želať, tak ako si to želáš ty, Ignacio. Ďakujem pekne všetkým. Týmto sme sa dostali na záver dnešnej schôdze. Zajtra e, začíname o 9. hlasovať. E, konkrétne začíname dohodou e, o obchode medzi Európskou úniou a potom nasleduje vypočutie o všeobecnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Pani predsednička Láskova, ďakuje tlmočníkom. Dnes sme